Takže vážení kolegovia, dámy a páni, týmto otváram popoludnejšie zasadnutie nášho výboru. Dnes bude v našich kruhoch komisár de Gucht. Tešíme sa na výmenu názorov s pánom komisárom na tému budúce smerovanie obchodnej politiky EÚ. EU. Európa 2020. Komisia sa práve zaoberá touto témou v kontexte naplnenia stratégie Európa 2020. Komisia nedávno otvorila proces verejnej konzultácie práve o tejto otázke. Obchodná politika e, je kľúčovou politikou EÚ e, vzhľadom na zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja a zachovania si podielu na medzinárodnom obchode. Komisia teda vie, vedie túto verejnú diskusiu a my budeme v tomto zmysle venovať tomu veľkú pozornosť. Máme teraz jedine, jedinečnú príležitosť vypočuť si priamo od pána komisára viac o obsahu, o cieľoch obchodnej politiky v kontexte stratégie pre Európu 2020. Vítajte, pán komisár na pôde eh, nášho výboru a dovolím si povedať, že z prvej ruky od vás sa dozvieme informácie. Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážení kolegovia, Európa sa nachádza v náročnom ekonomickom období. E, nízky ekonomický rast, vysoká miera nezamestnanosti, e, vysoká zaťaženosť verejných financií, e, snaha znižovať deficity a zadlženosť znamená toľko, že fiškálna politika nie je tým hnacím motorom rastu hospodárstva. Preto tá obchodná politika má byť e, motorom hospodárskeho rastu, hospodárskych reforiem, má slúžiť na zvýšenie efektívnosti, ekonomickej efektívnosti EÚ. Naša ekonomika by mala zostať otvorenou ekonomikou, ale nie v tom naivnom slova zmysle, aby ťahala za kratší koniec. E, musíme byť ostražití voči akýmkoľvek pre prejavom protekcionizmu zo strany našich zahraničných obchodných partnerov. Toto je to základné posolstvo, e, e, ktoré so sebou nesie e, predseda komisie Barroso na summit G20. Obchodná politika by mala zabezpečiť rast a konkurencieschopnosť, ktoré sú ústrednou témou stratégie Európa 2020, zabezpečiť pracovné miesta a e, to z dlhodobého hľadiska aj z krátkodobého hľadiska, predovšetkým e, rast. Bez rastu e, náš sociálny, naša, naša sociálna Európa je ohrazená. No a takéto posolstvo chceme šíriť e, smerom na našich partnerov e, po celom svete, takto aj presadzovať hlavné hodnoty EÚ. Už v máji tohto roku som načrtol tie najdôležitejšie e, vývojové línie, ktoré môžete očakávať v najbližších mesiacoch. Chcel by som vám teraz priblížiť, aká, aké je budúce smerovanie obchodnej politiky. V tomto zmysle sme otvorili verejnú konzultáciu informáciu. E, chcem vás uistiť o tom, aké sú e, pravomoci, aké e, sú ťažiská v tejto oblasti, ktoré vyplývajú z Lisabonskej z Lisabonskej zmluvy. No a musíme si položiť otázku, či to, čo sme si vytýčili v oblasti obchodnej politiky v roku 2006, odtedy sme uzavreli viacero obchodných zmluv, to znamená e, zmluvy o voľnom obchode s krajinami e, vo východnej pologuli e, a skutočne takáto je tá orientácia Európy. No a chcel by som konštatovať toľko, že za daných okolností musíme sa poobzerať, aké ďalšie možnosti sa črtajú tým e, nemyslím len, týmto nemyslím len z hľadiska geografického, aj keď to nevylučujem, čo potvrdzuje rozhodnutie znovu otvoriť rokovania s krajinami Mercosuru ale predovšetkým e, z hľadiska e, e, zadlženo, predovšetkým ale to chcem zasadiť do kontextu vlastne obchodného dlhu a väzieb na obchodných partnerov. Chcel by som začať jedným aspektom globalizácie a to je e, e, vlastne určitý rozdiel medzi e, našou internou štruktúrou a no, našou externou obchodnou politikou. A chceme byť konkurencieschopní, tak musíme minimalizovať E, náklady e, obchodovania s tovarom a službami. Musíme sa zamyslieť nad regulačnými mechanizmami. E, niekedy skutočne sa to týka tých hodnôt, ktoré má Európa. Niekedy, niekedy ide o to, aby sme si vzali ponaučenie od iných. A treba však sa zasadiť o, úpravu medzinárodných štandardov. Po druhé, stratégia Európ 2020 kladie veľký dôraz na trvalo udržateľný rozvoj, na e, inováciu na inovačné a zelené technológie, na oblasť sofistikovaných technológií a e, týka sa to nielen tovoru, ale týka sa to aj e, služieb v oblasti IT a tie čisté zelené služby sú budúcnosťou, ktoré e, zabezpečia presadzovanie tých inteligentných technológií, e, zásah do e, širších trhov a umožní to zníženie nákladov. Po tretie, treba presadzovať určité všeobecné pravidlá, ktoré sú zakotvené v Lisabonskej zmluve a predstavujú tie zdieľané dohody, ktoré nás spájajú. Je to právny štát, je to trvalo udržateľný rozvoj, je to podpora regionov, je je to využívanie prírodných zdrojov a samozrejme úcta k ľudským právam. Obchodná politika je jedným z hlavných motorov, ktorým presadzujeme tieto kľúčové eh, hodnoty a princípy. Preto, sú, eh, preto všetci vzhľadajú k tejto obchodnej politike a jej ďalšiemu smerovaniu mm. externé aktivity EÚ eh, tiež k tomu prispievajú. Musíme e, naplniť očakávania v tejto súvislosti, ale zároveň si musíme uvedomiť, že nie všetky problémy možno vyriešiť prostredníctvom vchodnej politiky. Tá hlavná otázka e, tkvie v tom, aká je tá rovnováha medzi presadzovaním záujmov a presadzovaním hodnú od EÚ E, e, obchodná politika musí byť v súlade s našou externou politikou, ale zároveň si musíme e, si uvedomiť, že tam, kde nie je obchodná politika riešením, tak treba sa viac zasadiť o iné línie politik, ktoré dosiahnu riešenia. Negociačná agenda je dôležitým aspektom našej obchodnej politiky. Musíme takisto sa viac zasadiť o to, aby veci dojednané boli aj uplatňované zo strany našich partnerov. Musíme skutočne posilniť našu stratégiu sprístupnenia trhov, čo je veľmi dôležité pre presadenie sa na, trhy, na trhoch tretích štátov. Musíme sa viac presadiť v oblasti e, e, verejných súťaží, aby e, sme skutočne sa presadili aj na, to, na tých trhoch, ktoré doposiaľ často fungovali ako pomerne uzavreté trhy. Rovnako sa musíme viac zasadiť o e, otvorenejšiu, transparentnejšiu hru z hľadiska štátnej pomoci v tretich štátoch. No a zároveň e, Európa e, musí ponúknuť príležitosti pre rast, pre vznik pracovných miest a to sa bezprostredne netýka predovšetkým tretich štátov. Komisia eh, neskôr eh, bude eh, koncipovať dokumenty, ktoré sa práve toho týkajú. V príprave na oznámenia ohľadom novej obchodnej politiky komisári Tajani a pán Barnier rozpracovávajú detaily tejto obchodnej politiky do budúcnosti. Tieto politiky musia byť navzájom zosúledené a to je ťažiskové z hľadiska e, internej ekonomickej politiky EÚ. Aké mám ja ciele e, z hľadiska môjho portfólia? E, Koncom októbra e, by e, malo kolegium e, komisie mať hotové toto oznámenie k budúcnosti obchodnej politiky. Ja by som si rád vypočul od vás, kde vidíte určité medzery, určité nedostatky obchodnej politiky, kde by sa mali veci zlepšiť, kde by sa mali prispôsobiť. Aké sú vaše očakávania? A vopred vám chcem poďakovať za vaše podnety, za vaše vstupy a informácie k tejto otázke. Ďakujem. Ďakujem za váš príspevok. Ak poslanci výboru majú záujem diskutovať, nech sa páči. V prvom kole dám slovo zástupcom každej politickej skupiny. Začneme zástupcami skupiny EPP, ak majú záujem začať. Pán Kaspari, prepačte, že som sa odneskoril, hovorí pán Kaspari. Ja by som chcel eh, sa venovať niektorým bodom podrobnejšie. Viete, ak ho, ho, hovoríme, zamýšľame sa o novom smerovaní obchodnej politiky, tak mali by sme si vyhodnotiť ako skončila eh, alebo aké plody priniesla eh, doteraz existujúca obchodná politika. Ja som bol spravodajcom eh, pre túto tému v tom ostatnom období. Musím povedať, že v mnohých oblastiach sme neboli veľmi úspešní. Veci nepostupovali tak, ako by sme, sa, by sme si boli prijali na úrovni VTO čo sa týka úspešného e, uzavretia e, rokovaní v Doha, e, bol dosiahnutý len čiastočný úspech a preto treba sa viac venovať tejto otázke obchodných dohod. Musíme viac zvažiť, s kým budeme rokovať o dohodách o voľnom obchode. Máme svoje ofenzívne záujmy. To si musíme vyjasniť a musíme mať jasno v tom, čo rozhodne chceme presadiť a čo pre nás nie je až také dôležité. Po druhé, ako koncipovať dohody dohody, e, e, e, ktoré dokážu reagovať na zmeny na svetovom trhu. Napríklad, čo sa týka Indie, tam máme určité špecifické klauzuly, ale ak rokujeme s Indiou alebo s niekým iným, musíme sa postarať o to, aby všetky výnimky, ktoré teraz odsúhlasíme, aby tieto výnimky mali jasné termíny, to znamená, kedy začnú a kedy končia a musí, e, to, e, musí tam byť stanovený termín e, buď dátumom alebo teda rokom, kedy prestane platiť výnimka, alebo termín, ktorý bude viazaný na splnenie určitých podmienok. Mám na mysli Čínu, Brazíliu, Argentínu a musíme s každou touto krajinou postupovať inak, pretože sa od seba odlišujú a tie odlišnosti musíme e, zohľadňovať a určite treba tieto veci vnímať v dynamickom kontexte. No a ďalej je pre mňa veľmi dôležité, ak hovoríme o budúcej obchodnej politiky, politike, komisia a jej vyjednávateľia často naražajú na problém a, problém súvisí s tým, že dnes vlastne ponúkame určité veci, tak povediac, zdarma. To sú rôzne preferenčné mechanizmy, a, a tak ďalej. A treba sa nad tým zomyslieť, ako sa vymaniť e, z tej obrúče existujúcich e, zvyhodňovacích mechanizmov. Treba sa postarať o to, aby takí partneri ako India sa nemohli e, vlastne stiahnuť alebo ustúpiť o krok s tým, že nebudú ochotní pristúpiť na určité okresenie týchto preferenčných kritérií, e, pretože určite budú používať argument, že doposiaľ to mali a chcú to aj do budúcnosti. Prečo to chceme meniť? Musíme skutočne e, dbať o to, aby tie vzmáhajúce sa ekonomiky e, neboli také, ktoré len ťažia vo svoj prospech. Napríklad štáty Golského, Perského zálivu, to sú štáty, ktoré ak prepočítate vlastne vlastne bohatstvo na hlavu, na obyvateľa, tak nemožno ich porovnávať s niektorými inými partnerskými štátmi. Pre mňa eh, je veľmi dôležité, aby sme v našej strategii obchodnej politiky dokázali veci lepšie sklbiť. To tým nemyslím, že obchodná politika by mala byť podriadená iným politikám, ale mne ide o to, a, a, aby sme lepšie využili iné e, politiky, iné oblasti politiky pri obchodnej politiky, napríklad stratégia, e, e, stratégia mm, mm, energetických zdrojov alebo základných surovín. My vieme, že Eh, mohli by sme eh, z tohto eh, ťažiť aj v tej obchodnej, obchodnej politike. Takisto by sme mohli brať atribúty z tej politiky ochrany životného prostredia v tejto oblasti. Ak hovoríme o stratégii obchodnej politiky, mali by sme uvažovať ofenzívne a ako, ako vlastne využiť veci, ktoré už máme. Máme priemyselnú politiku, zahraničnú politiku, energetickú politiku, politiku susedstva a, to všetko e, e, ponúka e, zaujímavé podnety, ktoré by sme mali využiť v našej obchodnej politike. boli by sme veľmi radi, keby ste v skorej budúcnosti nám mohli vypracovať písomný dokument, ktorý by reagoval na tieto okruhy, ktoré som naznačila. My by sme to mohli pripomienkovať alebo sa k tomu vyjadrovať No a skutočne bolo by e, e, dobre, keby ste v tej obchodnej politiky zohľadnili tú ingerenciu e, Európskeho parlamentu, ktorú jej dáva Lisabonská zmluva. Ďakujem. A teraz je čas, aby som odovzdal slovo socialistom a demokratom. Kto sa hlasí o slovo? David Martin. Veľmi pekne ďakujem za slovo, pán predseda. Poprvé, súhlasím s Danielom Kasparim, že naše úspechy, čo sa týka rozhovoru z Dauha, sú sklamaním. Ale komisia vie, že sme nemohli urobiť oveľa viac, čo sa týka Dauhy, pretože niektorí partneri, napríklad Američania, Indovia, Brazílci, skôr nesú zodpovednosť za zlyhanie Dauha než my ako komunita v Európe. Ja si myslím, že čo sa týka stratégie dohôd o voľnom obchode, myslím si, že to ide celkom dobre. Ale nemôžem povedať, že by to bola výsledok nejakej stratégie, ktorá by existovala. Sú krajiny, sú regióny, o ktorých sme sa rozhodli, že budeme s nimi rokovať o dohodách o voľnom obchode. A predtým, než tento výbor bol vytvorený v Európskom parlamente, mali sme priemyselný výbor, a ja by som aj tak, aj dnes rád videl lepšie prepojenie medzi priemyselnými cieľmi a obchodnými cieľmi. Nemyslím si, že krajiny by mali určovať výťazov ako takých, ale aj komisia by sa mala zamyslieť nad tým, kde máme priemyselné odvetvia kľúčové pre Európu, kde máme strategické záujmy, kde máme náskok a potom dohody o voľnom obchode by mali využívať takúto kapacitu, ktorú sme naakumulovali a rozhodnutie o tom, s ktorou krajinou obchodovať, potom by sa zakladalo na tom, čo dáva najväčší zmysel, čo bude najväčším prínosom pre budúcnosť. Ďalšia vec, ktorú by som rád spomenul, súvisí s tým, že pani Ashton bola v parlamente a spomenula, že ľudské práva by mali byť prítomné vo všetkých obchodných dohodách. Nuž, ja by som sa postavil proti, pretože niekedy sa čudujem, či dáva zmysel rokovať o ľudských právach, o sociálnych doložkách, o environmentálnych doložkách, v obchodných dohodách a my pritom nevyužívame tieto doložky. Už tie, ktoré existujú, nevinúcujeme si ich. Takže ja by som dal prednosť, aby sme si e, dokázali dokázali vyťažiť z toho, čo už existuje maximum a nie uzatvárať nové. A čo sa týka férového obchodovania, spravodlivého obchodovania v predchádzajúcej komisii, v predchádzajúcom parlamente, sme z DG Trade rokovali o spravodlivom obchodovaní, ktoré sa nazýva Fair Trade, ale tento výraz fair trade si vykladajú rôzne generálne direktoriáty rôzne. Peter Mandelson, ktorý mal byť koordinátorom tejto iniciatívy Fair Trade, slobodné a spravodlivé obchodovanie, e, možno tiež by mal zabezpečiť, aby sa niečo dostalo na spoločný menovateľ. Neviem, či vy budete plniť túto olohu v súčasnej komisii. Na e, som sa chcel spýtať. Ďakujem. Ďakujem za príspevok. Teraz v mene liberát, liberálom. Ďakujem za slovo. Pán predseda, ďakujem pán komisár za prejav a za vysvetlenia hlavných línií obchodnej politiky Európskej únie. Myslím si, že tu prebiehajú dve rozličné rozpravy. Obe sú aktuálne v Európskom parlamente aj mimo parlamentu. Jedna z nich súvisí s rozvojovou politikou únie po Lisabonskej zmluve a druhá rozprava sa zaoberá nástrojmi zahraničnej politiky po prijatí Lisabonskej zmluvy do platnosti. Toto sú zložité rozpravy a keď vidíme, ako sa rozvojové politiky koordinujú a aké nástroje sú dostupné najvyššiemu e, zástupcovi pre zahraničnú politiku únie, Uvedomujeme si zároveň, že obchodná politika je skutočným nástrojom, ktorý máme. A tou by sme mali fungovať v externých aktivitách. Myslím si, že toto je naša zodpovednosť uvedomiť si to. Obchodná politika sa stáva frázou, ktorá by mala veľmi dobre rezonovať v externých aktivitách Európskej únie. Aby sme si vybrali bezpečný smer. Vážený pán komisár, mám tri otázky. Aké synergie a rovnováhy predvídate v rámci kolegiu komisárov, ktoré sú oblasti integrovania sa, kde by obchod mohol postupovať buď samostatne, bez toho, že by musel konzultovať, a kde by sa mohol spojiť s nejakými inými trendmi? To súvisí aj s pozíciou najvyššej zástupkyne pre zahraničnú politiku. Aké máte vy páky, aké máte silné stránky voči vašim kolegom v kolegiu? Druhá otázka. Je tu špecifický aspekt GSP a GSP+. Sú tu e, dopady na rôzne krajiny vo svete, nehovoriac už o regiónoch. Keď hovoríme o tomto nariadení, čo si myslíte o Sri Lanke? Rada prijala rozhodnutie a komisia ho potvrdí? Verím, že do júla by sme mali si vypočuť pozitívne rozhodnutie, alebo nám môžete o tom niečo povedať už teraz. Zopár sa dosť obáva toho, že sa pozastaví GSP Plus pre Sri Lanku. Určite to nie je dokonalý dokument, dokonalá dohoda, ale možno, ak by sa neuplatnila politicky, by sme zaplatili priveľkú cenu. A ďalšia téma. Izrael a Palestína. Aké sú politické nástroje na to, aby hlas Európy bol vypočutý? Niekoľko z nich máme a hlas komisie by mal byť ďalším takýmto nástrojom. Nedávno ste hovorili o palestínčanoch, o tom, že sme koordinátormi a že sa zmrazili aktivity na tomto území. Súvisí aj s tým, že sa prijala príloha asociačnej dohody s Izraelom a čo sa v nej hovorí v tejto prílohe. Čo ešte by sme mohli urobiť? Aké nástroje obchodnej politiky by sme mohli využiť, aby sme dokázali, dokázali zapáčiť v tomto regióne silou? To je všetko za politické skupiny. Myslím si, že teraz by bol ten správny priestor aby sme hovorili o užších prepojeniach medzi otázkami a odpovediami komisára. Preto už nedám slovo veľa ľuďom, iba niekoľkým a potom už odpovie komisár. Ďakujem, pán predseda. Myslím si, že nastal okamih, keď vyvíjame novú stratégiu. Vy, pán komisár, ste povedali, že je veľmi dôležité, odkiaľ prichádzame, aká je bilancia predchádzajúcej stratégie. Posledné tri roky sme mali najskôr potravinovú krízu ktorá súvisela s krízou na trhoch s poľnohospodárskymi produktami, svetovými trhmi, potom tu bola energetická, finančná, teraz tu je ekonomická a sociálna kríza. Aby sme na tieto krízy odpovedali, tak veľmi často v poslednej fáze sme mali veľmi aktívne verejné politiky a mali sme veľmi silné e, verejné subvencie, najmä do niektorých sektorov štát dokonca veľmi intervenoval do rôznych ekonomických oblastí a takisto sme si uvedomili význam agentúr, ktoré hodnotia e, exportné kredity a úvery, najmä pokiaľ ide o projekty na podporu európskeho priemyslu vrátanie krátkodobej podpory. A zároveň vo verejnej diskusii Všetky politické skupiny hovoria dnes, keď sa hovorí o globalizácii, hovoria o sociálnom, environmentálnom dumpingu, fiskálnom dumpingu, monetárnom dumpingu. A ešte stále sa nám nepodarilo jasne prepojiť e, a priemyselnú politiku s e, obchodnou politikou. A preto moje otázky sú takéto aký, aká je naša bilancia z obchodného hľadiska kríz, ktoré nás postihli v posledných rokoch. Ja viem, že jazykové prostriedky sú také, že obchod by nám mal pomôcť výjsť z krízy, ale zároveň máme len veľmi slabo vyhodnotené, do akej miery e, liberalizácia obchodu E, posilnila, zrýchlila krízu, myslím tým predovšetkým na finančné služby. Pre nás je jasné a zjavné, že liberalizácia finančných služieb v posledných rokoch výrazne prispela k akcelerácii krízy na finančných trhoch a to minimálne už dva roky. Vy ste veľmi dobre povedali a to je zásadný prvok, že my často máme pocit, že dnes si myslíme, že európske štrukturálne politiky, či sú to už priemyselné, poľnohospodárske alebo v oblasti rybolovu, že tieto politiky sú politikami, ktoré umožňujú prispôsobiť sa globalizácii. Ja už som mal s vašimi odborníkmi diskusiu o rybolove, kde som sa im pokusil vysvetliť, že politika rybolovu by mala byť taká, ktorá by prispôsobila e, európsky rybolov globalizácii a liberalizácii rybných výrobkov. Rovnako my nebudeme mať silnú priemyselnú politiku v Európe a nemáme, najmä preto, že je to prostredníctvom tých liberalizačných dohôd. My teda otvárame nejaký sektor, potom rozvíjame iný, ale to nie je nutne európska voľba v oblasti priemyselnej politiky. A teraz otázka, pokiaľ ide o dohu od okamihu, keď sú tu isté problémy, aká môže byť multilaterálna európska stratégia v oblasti redefinície eh, negociačného eh, poriadku a podmienok, po druhé bilaterálne dohody, či už v rámci AKT alebo mimo zóny AKT, do akej miery napríklad kritéria udržateľnosti, ktoré sa týkajú palív, poľnohospodárskych palív, sú záväzné, pretože vieme, že tu nás sú isté kritéria, ktoré si vyžaduje Európa. Po tretie, ako môžeme zaintegrovať dnes do obchodnej politiky aj verejné e, subvencie? Napríklad OECD publikovala správu, kde sa hovorí o 500 miliardách dolárov do subvencií do energií. To je naozaj niečo veľmi aberantné, keď si tu pozrieme na klimatickú agentu. Ako je to možné takéto subvencie do jedného sektoru? A pozrieme sa na, metó- na metódu. A už skončím. Myslím si, že pokiaľ ide o metodológiu, vy ste prijali záväzky a my uznávame e, otázku Cohen, aby parlament sa stal takisto aktérom e, tohto dispozitívu, ktorý sa pripravuje. Čo treba však robiť, aby to, čo sa deje pri oživovaní rokovaní medzi eh, ohľadne s Mercosurom sa už neopakovalo. Vy poznáte iniciatívy na oživenie rokova, rokovaní. Samozrejme, týka sa to vašich kompetencií, ale z politického hľadiska eh, tam bolo potrebné najskôr sa dohodnúť s parlamentom. Teraz na odpoveď na prvé štyri otázky. Pán predseda, ja som pochopil, že poslaním tejto schôdze e, je, že mi budú položené niektoré otázky a že potom to zapracujeme do oznámenia, ktoré pripravujeme. Nemám problém zodpovedať na špecifické otázky, ktoré tu odzneli. Napríklad posledná otázka, ktorú položil Janik Žadu, e, Juha Merkosur – my sme napokon v kolégiu prijali rozhodnutie oživiť tieto rokovania, obnoviť a v ten istý deň alebo deň po, ako som už povedal, v tomto výbore rada povedala, že by ste to urobili bez toho, že by ste nás konzultovali a dokonca ani ste nás následne neinformovali. A parlament bol možno, že vo výhode, vo väčšej výhode, ako by sa zdalo. Ale tiež bol taký trošku nahnevaný a hneď potom nám povedali, že členské štáty, ktoré nám napísali, my nesúhlasíme, bolo by e, treba dopredu konzultovať nás. E, ja nemám žiadny problém teda diskutovať s vami a nehovorím, že s tým nesúhlasím, Rovnako rešpektujem kompetencie všetkých inštitúcií, avšak je dôležité rešpektovať takisto aj úlohy komisie a v Mercosure je tu mandát. Ten mandát je jasný a my sme oživili rokovania v rámci tohto mandátu. To je výlučná kompetencia komisie. Je jasné, že treba o tom informovať parlament, diskutovať o tom, ale nie je tu žiadny problém, pokiaľ ide o rešpektovanie funkcií, ale pokiaľ ide o funkcie, tak je potrebné, aby tento, aby tento trojuholník fungoval, aby sa parlament a rada a komisia navzájom rešpektovali aj pri svojich funkciách a kompetenciách. Takže nezávisle Teraz hľadá pán komisár poznámky. Takže je lepšie rešpektovať toto rozdelenie kompetencií a za takých okolností potom naozaj môžeme e, byť tými najlepšími priateľmi. No a pokiaľ ide o dumping, Vy máte názor, že finančná dereglementácia je nielen dôs príčinou, okrem iného aj jednou z príčin finančnej krízy. Ja neviem, že či je to otázka presvedčenia, ale zdá sa mi, je síce pravda, že finančné inštitúcie boli pôvodcami tejto finančnej krízy. O tom sme všetci presvedčení, ale ja nie som presvedčený, že to má toľko dočinenia s dereglementáciou. Podľa mňa sa to týka predovšetkým zmien povahy finančných inštitúcií, ktoré sa stali inštitúciami a spoločnosťami, ktoré sa skôr zameriavajú na free business ako na servis, tak povediac na servis e, priemyslu, ekonomike, spoločnosti a tak ďalej. Čiže je to predovšetkým bankový priemysel s bankovými e, produktami. A v tomto zmysle naozaj sa tá povaha bankových inštitúcií zmenila. Eh, má to viacero dôvodov a ja nie som si istý, že eh, je to všetko v kompetencii tohto výboru, ale zdýka sa to rovnako. Bal 1, Bazilej 2, najmä v Bazilej 2. Valorizácia, každodenná valorizácia, každodenné vyhodno, vyhodnocovanie bankových produktov, to vytvorilo istú prchavosť, hroznú prchavosť. A to určite prispelo k nerovnováhe na finančných trhoch. Takže nie je to dereglementácia, je to skôr a podľa môjho názoru chybná reglementácia. To znamená, že valorizácia mark to market E, to je jedna z príčin podľa mňa. Takže tu ide vlastne o fungovanie týchto finančných trhov, ktoré je potrebné upraviť, reglementovať, ale to neznamená, že v minulosti oni boli dereglementované, lebo to nie je pravda. To sú veci, ktoré boli dovolené, povolené, pretože neexistovala žiadna adekvátna reglementácia, ktorá by bola dostatočne E, cudzia k európskym inštitúciám, parlamentu, rade, komisii. Tu nejde o to, že finančné inštitúcie spôsobili to, čo, k čomu došlo, ale a nie je to ani chyba EÚ. A dereglementácie, tam by bolo treba povedať, v čom spočíva tá dereglementácia. Euh, Takže e, obnoviť rokovania o Dohe. Myslím si, že to nie je na Európskej únii, ktorá by mala s tým začať. Veď tu bola dohoda v rade prijatá v Rade EÚ, ktorá bola prijatá v, roku, v júli 2008 v Ženeve a došlo tam k konfrontácii medzi USA a Indiou a práve vďaka tomu e, to celé stroskotalo. Nazdávam sa, že naozaj je pravdou, že to, čo bolo na stole v júli 2008 v Ženeve, že už nikdy, že to by vlastne nikdy nedospelo k dohode, tam bolo potrebné prísť s istými zmenami. Ale ja som to jasne povedala aj americkým priateľom, že oni musia povedať, čo chcú, o čo im ide, pokiaľ ide o negociačný proces, čo chcú, aby sa to spriechodnilo, aby sme vyšli z tejto blokády. Ja nemám. E, nemyslím si, že je v záujme EÚ, aby to urobila. A keď sa si porovnáme, že kto mal úžitok z toho, čo bolo na, stole v júli, na stole v júli 2008, tak si myslím, že my môžeme povedať, že pre Európu to bola priateľná dohoda. Nie slávna, ale priateľná. A takisto aj USA nevyužili až, do tak, až tak, ako mohli to, čo mali na stole. T- teraz je potrebné pokročiť dopredu a potom rokovať. My sme úplne otvorení rokovaniam, ale nemyslím si, že by sme nebali oživovať tieto rokovania. Čím? Novými e, ústupkami v poľnohospodárskej oblasti, novými koncesiami? Nie, nie, ja si myslím, že hneď by došlo k nejakým ďalším poznámkam všade v sále. Takže ja si myslím, že by sme si mali stanoviť, čo chceme. Vy chcete mm, vy prísť s iniciatívou oživiť tieto rokovania, ale treba mať predstavu ako a treba mať istotu ako a práve preto e, vlastne sa môžem veľmi ľahko ocitnúť pod gilotínou i hneď. A myslím si, že aj keď chceme v mene Európy obete, nemôžeme preháňať. Pokiaľ ide o free trade agreements, napríklad môžeme tu presadzovať kritéria udržateľnosti. Myslím, že sa to aj robí, ale sú dve veci. Na jednej strane pristupujeme k nieko, niektorým trhom ako jeden z aktérov e, priemyselných politik, ale treba takisto prístup na trhy, kde existuje istá kúpna sila. My môžeme očakávať, že tam dôjde k istému rozvoju, k istému vývoju. A práve toho sa dožadujeme aj v stratégii 2020, aby sa otvorili nové trhy, pre európske podniky. A keď si to všetko prekombinujeme, udržateľnosť, sociálny pokrok, horizontálne aspekty, e, prínos krastu, rešpektovať naš, e, priority našej priemyselnej politiky a tak ďalej, tam treba potom si stanoviť, kto má rozhodovať o tých najdôležitejších aspektoch priemyselnej politiky. Má to byť priemysel alebo vlády? Ak vlády, tak to je komisia. A na komisii to je trh, alebo je to vnútorný trh. Ja mám istú tendenciu domnievať sa, že napríklad agentúry, eko, ekonomickí agenti, priemysel, možno mm, tiež by mali k tomu čo povedať a je dokonca nebezpečné identifikovať sektory a povedať, pozrite sa, toto je ten sektor, na ktorý sa treba zamerať. Konštatujem, že v Európe, kde ekonóm, sú niektoré ekonómie, ktoré naozaj najlepšie fungujú, tak možno to nie je úplne náhodou, to sú tie ekonómie, ktoré nechali túto voľbu na samotný priemysel. A takisto vidíme, že je potom treba trošku potrebné kontrolovať aj spoločenské prostredie, financie a tak ďalej. Podpora fosílnych energií, ako to zaintegrovať do obchodnej politiky, je pravda, že existujú obrovské subvencie do fosílnych energií. Myslím si však, že to sú predovšetkým subvencie do priemyslu, ktoré nezávisle od energetického vektora existujú. Ak zajtra namiesto fosílnych energií budeme mať iné energetické zdroje, budete presvedčení, že náhle sa tie subvencie znížia? Nie, ja mám skôr pocit, že tie subvencie ešte budú narastať. Napríklad Máme tu eolickú energiu. Keď sa na to pozrieme z finančného hľadiska, tak e, tie subvencie sú oveľa vyššie, takže je veľmi pravdepodobné, že v, keďže my budeme potrebovať energiu, tak priemysel sa nebude redukovať a my budeme čoraz viac týchto subvencií potrebovať. A to samozrejme potom priamo ovplyvňuje aj našu konkurencieschopnosť. Keď e, kritizujete, že máme 500 miliard eur subvencií do fosílnej energie, e, varí, e, za tým treba rozumieť, že keby boli iné vektory, že táto suma by výrazne klesla? Ja neviem veľmi dobre, ako to prebehne, ako by to prebiehalo. Pravdepodobne z krátkodobého hľadiska tie fosílne Energie majú mnoho nevýhod, ale po jadrovej energetike je to asi ten druhý najlepší trh. Ale tam bude pravdepodobne aj malý problém s jadrovou energetikou a s jadrovou energiou. Mercosur, myslím si, že tam som už odpovedal. Mala by byť väčšia synergia medzi obchodnou politikou a priemyselnou politikou. To je možno pravda, ale samozrejme by sme, aspoň teda ja som bol svetkom, David, toho, že priemyselné sektory, ich zastupcovia prichádzajú na navštevu do komisie ku mne. Nielen, že majú na to právo, ale pre mňa je to zaujímavé vypočuť si. A aj priemysel, aj obchod si myslia, že sú strategické. Žiadny priemyselný sektor ma nenavštívil, ktorý by si o sebe myslel, alebo jeho zástupcovia, že nie sú strategicky dôležití. Preto si musíme vybrať. Musíme si zvoliť a ľudia neradi volia, preto je to také zložité. Súhlasím, že ak doložky o ľudských právach vložíme do dohôd, mali by sme potom aj trvať na ich dodržiavaní. Napríklad takto robíme so Sri Lankou. Musím povedať, že nemám pocit, že všetky členské štáty majú na toto rovnaký názor. A ak to dokážeme a ak budeme naozaj na tom trvať, buď si zvolíme, že tvrdé podmienky ľudských práv zakomponujeme do všetkých zmluv, potom bude veľmi zložité trvať na ich dodržiavaní. A nie priežmurovať oči, ale naozaj trvať na tom, aby sa dodržiavali. Je to horizontálne zapracované doložky sa môžu týkať aj pracovného práva, zamestnanosti. Potom zistíme, že musíme nájsť také vyjadrenia, také znenia, ktoré uspokoja obe strany a zároveň zamedziť tomu, aby dve strany zmluv si rôzne vyložili takéto doložky. Nesmieme byť laxní, ale naozaj potom budeme musieť ich na ich dodržiavaní trvať. Čo sa týka témy fair trade, spravodlivý férový obchod. Áno, koordinačná rola, poprosili ma v komisii o tom, aby som to robil. Nemám s tým žiaden problém, ale to možno je predmetom ďalšej rozpravy. Obchodovanie s tretimi krajinami, s pomaly sa rozvíjajúcimi ekonomikami. Rozprava o clách. Je to všetko komplikované. A musíme dožičiť si čas, aby sme sa zoznámili so všetkými aspektmi obchodovania. A o to viac fair trade obchodovania. Čísla, ktoré sa týkajú minerálov, nerastov, ropy. Pozrieme sa na Afriku. Veľa už nezostalo. Teraz Nikolori Nauni sa ma spýtal. Odpoviem. Či zahraničná politika musí byť integrovaná s obchodnou, alebo či je samostatná. Tak znela otázka. Keď sa pozriem na to, akú váhu môžeme preukázať v medzinárodnej politike, Myslím si, že obchodnou politikou môžeme najviac zavážiť. To je to najdôležitejšie, čo máme. Najdôležitejšia páka. Preto by mala byť úzka integrácia medzi externou alebo zahraničnou politikou a obchodnou politikou. Nemyslím si, že to by bol problém. Jedným, jednou z výhod, a Kathy Ashton si to veľmi dobre uvedomuje, pretože predtým pracovala v oblasti obchodu, Musíme hovoriť o aktuálnych problémoch a keď o tom hovoríme, máme podobný prístup ako ona. Nemyslím si, že integrácia týchto dvoch línií by mala byť až takým problémom. Čo sa týka GSP a GSP+, tieto dohody alebo systémy sú teraz vo fáze rokovania prídeme s návrhom a dúfam, že toto všetko ukončíme do konca budúceho roka. Možno ste si všimli, že som si zvolil jednoducho prebrať túto agendu a nemenil som zásadne nariadenia tejto veci. Dúfam, že budeme môcť spoločne pracovať a ku koncu budúceho roka prinesieme riešenie. Ďalšia otázka čo sa dá robiť obchodnými nástrojmi voči Izraelu. Máme tradíciu v Európskom parlamente používať obchodné nástroje týmto spôsobom. Pozrieme sa na prispôsobenie sa asociačnej dohody Izraelu, s Izraelom. Európske spoločenstvo vtedy to iniciovalo Portugalsko v Európskom parlamente, aby z okupovaných území sa mohli e, veci prevážať do Európy a v komisii máme tiež dohodu, aj s členskými štátmi existuje dohoda, že tu bude bezcolné obchodovanie s palestinskými územiami. Aktívne pracujeme na týchto veciach a určite môžeme pritlačiť týmto smerom. Ale zároveň takisto nás čaká voľba. Stojíme pred voľbou, ktorá sa týka palestínčanov a skôr či neskôr si budeme musieť voliť aj čo sa týka Izraela. Isté tu je veľa tlakov a chce to politickú odvahu takto voliť, ale celkom isté je možné niečo urobiť. Pán Kaspari, už som odpovedal, že krajiny, s ktorými rokujeme, je pravdou, že keď riešime GSP a GSP+, plus, mali by sme byť e, trošku pozornejší pri výbere, pretože tento nástroj nedáva zmysel, ak nedávame pozor na výber. Z týchto dôvodov som jednoducho prebral predchádzajúcu agendu, pretože sme v situácii, kedy niekoľké krajiny e, musia robiť ďalšie aktivity. Máme písomný dokument, ktorý sme predložili na pripomienkové konanie. Existuje taký dokument a samozrejme aj vy sa môžete zapojiť do pripomienkovania. Len čo vydáme komunike alebo komunikát, keď kolegium komisárov schváli takýto komunikát. Neobávam sa verejného pripomienkového konania. Ďakujem, eh, pán komisár. Eh, eh, skutočne už prešiel pán prešiel, ubehol pomerne veľký čas. Máme ešte druhé kolo, kde vystúpia zástupcovia politických skupín aj e, e, viacero jednotlivcov. Neopomínajte tú skutočnosť, že hlavným cieľom tohto e, stretnutia a diskusie je hovoriť o tých hlavných e, trendoch obchodnej politiky, a to vo svetle stratégie Európa 2020, stratégia rastu a vytvárania pracovných miest, tak ako to bolo schválené Európskou radou. Pán Sturdy sa ECR. E, ďakujem, pán predseda. E, v tejto chvíli viac menej ko koordinujete veci. Chcem tu sa poďakovať komisárovi za jeho vyjadrenie. Veľmi ma potešili vaše vyjadrenia. Zdá sa, že ste pokryli všetko od finančných nariadení až po otázku jadrovej energetiky a skutočne po portfólio je veľmi široké, čo sa týka eh, finančných nariadení tam mám otázku. Podľa môjho názoru, možno sa mení, milím, e, ale v tejto oblasti sme mali e, dosť veľké penzum legislatívy, avšak e, napríklad v Spojenom kráľovstve bola chyba v, v nedostačujúcej hĺbkovej analýze dôslednosti. Uh, viete zväčša o čo viac máte legislatívy, o to náročnejšie je dohliadanie nad jej e, dôkladným uplatňovaním. Takže bol by som rád, keby ste sa vyjadrili e, k týmto mojim názorom e, musíme sa vyhnúť takej legislatíve, ktorá dusí podnikanie. Medzinárodný obchod predstavuje úžasnú príležitosť pre Európu, ako sa vymaniť z dlhov. Ja teraz pracujem na dohode o voľnom obchode s Čínou a e, tam sa uberá e, budúcnosť e, zmluv o voľnom obchode. Ste tiež toho názoru? Myslíme si, že Európsky parlament chytí túto príležitosť, zapáče si a stojí to za to Dotkli ste sa otázky e, kola rokovaní e, z Dohy. Ja súhlasím e, s tým konštatovaním, čo tu odznelo. Myslíte si, pán komisár, úprimne, že tá Doha má nádej na prežitie, že sa ešte vrátime za rokovací stôl? USA je asi ten štát sveta, ktorý má najvyššiu mieru protekcionizmu, dokonca viac ako EÚ hovorím s úsmevom na tvári. A aký je váš názor? E, totiž e, sú bilaterálne dohody, e, viacstranné dohody, napríklad smerom na Mercosur, aj keď viem, že je to najmä oblasť polnohospodárstva, ale ja by som chcel vedieť, aký je váš názor. Má Doha nádej na prežitie? Pán Šolc za GUE. Ďakujem, pán predseda. Ja sa chcem poďakovať komisárovi Dakuchtovi za poskytnutie tejto možnosti e, prebrať s ním osobne túto problematiku. No a Som veľmi rád, že sa zúčastňuje rokovania nášho výboru a e, veľmi ma potešila tá výzva z jeho strany, aby my sme prezentovali názory, ponúkli e, podnety týkajúce sa e, vlastne strategického smerovania obchodnej politiky EÚ. Tieto tie témy, ktoré nám najviac ležia na srdci, e, e, o tých sme sa už zmienili. Hovorili sme o tých e, dohodách o európskom partnerstve, dohodách o voľnom obchode, hovorili sme o kontexte VTO. To je skutočne široké spektrum a a, a skutočne asi je nereálne očakávať, že komisár nám povie, že áno, tým všeliekom na naše problémy je urobiť tieto jeden, dva kroky. Tak to nefunguje. Mňa by, mňa by zaujímalo nasledovné či v rámci interných diskusí, v rámci komisie, keď ste hovorili o ekonomickej politike EÚ, vieme, že rada prichádza s určitými podnetmi, s určitými víziami. Zvažuje komisia prehodnotenie určitých nástrojov E, teda uvažujete e, postupovať ďalej s existujúcim inštrumentáriom, alebo si to žiada zásadnejšie zmeny? Ďalej, čo sa týka e, partnerských zmluv, budeme pri nich prihliadať len na rozmer konkurencieschopnosti, len na ten pohľad E, vytvárania pracovných miest. Budeme pozerať len na, e, na e, požiadavky zamestnancov a zamestnávateľov, ako to vyzerá v Brazílii, v Číne, v Koreji. Alebo budeme skutočne to vnímať len z polohy E, e, konkurencieschopnosti trhu EÚ, alebo budeme prehliadať aj na tú stránku pracovného trhu, ekologickej situácie u zahraničných partnerov. Zoberme si teraz tú aktuálnu situáciu v Mexickom zálive. Tam určite vstupujú do hry kritériá e, udržateľného rozvoja životné, životného prostredia. A to sú veci, ktoré musíme zakomponovať do e, budúcich e, rokovaní, obchodných rokovaní z USA alebo s Kanadou. E, no skutočne taká ekologická katastrofa, ako je unikanie ropy, môže spustiť celý rad neblahých dôsledkov. A podľa, podľa môjho názoru napríklad tá oblasť životného prostredia si zasluhuje veľkú pozornosť. No a čo sa týka VTO, tam ten mandát treba vyhodnotiť, pokiaľ teda zo strany USA nevznikne iniciatíva otvoriť tieto otázky, tak potom my by sme mali urobiť ten prvý krok. Viem, že už hovorím pridlho, ale nedá mi ešte nespomenúť ďalšiu vec chcete e, e, novým, novým spôsobom vnímať tú, to hospodárske e, riadenie na globálnej úrovni, čiže vstupujú do hry BTO, vstupuje do hry Medzinárodná colná organizácia a tak ďalej chcete skutočne takýmto konštruktívnym spôsobom pristupovať k tvorbe obchodnej politiky EÚ na obdobie ďalších 10-15 rokov. Pán Dearmouth, e, ja budem veľmi stručný. E, e, chcel by som poblaželať pánu komisárovi a nemyslím to ironicky za jeho vysoko profesionálnu prezentáciu. A musím povedať, že predstavujete už len týmto obrovský krok vpred oproti vašemu predchodcovi. A E, no a e, skutočne ten svet, interný svet Európskej komisie nám pripravil e, nemalo prekvapení v minulosti. Pán David Martin veľmi šarmatne a taktne sa dotkol otázky ľudských práv. Nám všetkým to leží na srdci, ale ľudské práva, tento pojem môže znamenať, čo len chcete. Eh, možno pán komisár nevie vec, ktorú vie David Martin. Eh, eh, zákon o ľudských právach bol v Spojenom kráľovstve interpretovaný britskými sudcami tak, že predstavuje takú pofidernú chartu, pofiderný legislatívny akt napríklad Sri Lanka, ktorá patrí do spoločenstva E, e, Veľkej Británii bola nespravodlivo penalizovaná e, z, argu, z dôvodu alebo z, argume, z dôvodu argumentu porušovania ľudských práv. Preto sa pýtam, aké sú konkrétne zámery kom, pána komisára a jeho kolegov v oblasti obchodu opätovne udeliť mechanizmus GSP plus Sri Lanke. Druhá otázka. Máte v úmysle, aby e, Sri Lanka aj ďalšie štáty trpeli e, rovnakými e, postihmi, teda by okrem Sri Lanky aj iné štáty boli postavené pre také postihy musíme si uvedomiť, že e, obchod e, Spojeného kráľovstva v rámci, e, v rámci EFT naráža na určité problémy a chcem sa opýtať, či komisia mieni tú situáciu zvrátiť. Teraz zástupca za výbor DV Takže stručne. Je mi e, potešením e, vystúpiť po mojom ctenom kolegovi. A chcem sa poďakovať komisárovi za jeho prítomnosť e, ako, ako podpredseda výboru pre rozvoj. Veľmi vítame pokrok e, vo forme verejnej konzultácii. A v zmysle článku 208 Lisabonskej zmluvy máme povinnosť zmierňovať chudobu e, v rámci naši, našej politiky rozvoja. A v tomto kontexte vznikli určité obavy e, v mojom parlamentnom výbore, že komisia v rámci tej verejnej konzultácie eh, v rámci tej verejnej konzultácie síce naoko sa zaujíma o názory zainteresovaných strán, ale tie výstupy eh, z tejto konzultácie mm, budú len uložené niekde do šuflíka. Ale to by sme eh, neradi eh, videli. My by sme chceli vidieť, aké sú názory, aké sú podnety a od koho prichádzajú tieto názory podnety. Ďakujem. Teraz dám opäť slovo pánovi komisárovi, aby zareagoval na toto druhé kolo otázok, poznámok. No- Ešte stále tu mám ďalšie požiadavky na rečnícky čas. Nechám to na tretie kolo. Nech sa páči, pán komisár. Predovšetkým sa vyjadrím k otázke pána Sturdyho. Viete, že komisia pripravuje finančné nariadenia. Isté to nie je v mojej kompetencii. Jediné, čo ja som s tým mal dočinenia, bolo vydať všeobecnú reakciu k tomu, na čo všetko sa má vzťahovať, majú vzťahovať tieto finančné nariadenia. Je Korea modelom? Podľa mňa je to dobrý, o, dobrá dohoda o voľnom obchode, tá s Koreou, je to dohoda novej generácie, ale všetci naši partneri je pravdou, že nemajú rovnakú úroveň vývoja ako Južná Korea a ani taký vplyv. Spôsob, akým pristupovať k takémuto trhu, k takémuto zrelému, rozvinutému trhu, sa týka aj riešenia nezhôd, rieši sa množstva oblastí, ktoré pokrýva táto dohoda. Ja som nebol v rokovacom týme, takže hovorím len všeobecne a možno nie som objektívny. Budeme pokračovať s bilaterálnymi dohodami o voľnom obchode, to je isté, ale zároveň som presvedčený, že skôr či neskôr sa dohodneme aj v kole rokovaní z Dauha. O tom som presvedčený. Neverím, že Spojené štáty si môžu dovoliť jednoducho hodiť cez palubu dohodu z Dauha. Myslím si, že od začiatku budúceho roka začnú prebiehať voľby a tam už uvidíme výsledky. Medzi tým budeme rokovať, budeme uzatvárať dohody o voľnom obchode s jednotlivými krajinami, partnermi a to bude ovplyvňovať celý proces pozitívnym spôsobom. Nástroje hospodárskej politiky. Politika je o partnerstve. Áno, to je pravda. Napríklad obchodná dohoda o voľnom obchodovaní s Južnou Koreou takéto niečo obsahuje. Je toho priamým príkladom. V súčasnosti rokujeme s Indiou, Spomenuli sme v nej, v tejto dohode, aj individuálne a kolektívne pracovné právo, ale treba si uvedomiť, že nie každý má rovnaký názor na túto vec ako Európska únia alebo ako Európska komisia. Súhlasím však s tým, že nejde len o bohatstvo, ide aj o to, aby každý na tejto planete mohol žiť a cítiť sa dobre. Čo všetko treba zahrnúť do konkrétnych dohôd o voľnom obchode? Spomenuli ste tu Mexický záliv. Nie som odborníkom na túto záležitosť, ale samozrejme išlo o nešťastie, o nehodu, o haváriu. v pobrežných vodách Spojených štátov amerických na ktoré majú územné právo. Dúfame, že vyriešime tento problém, ale ako, ako mať zdroj energie, ktorý je absolútne bezpečný a nikdy sa nič nemôže pokaziť pri čerpaní takéhoto zdroja. To sa nedá pozerať sa na veci takto. Samozrejme, že treba nastaviť bezpečnostné opatrenia, treba sa spýtať, či v Mexickom zálive išlo o to, či náhodou na voľnom mori taký, takéto zariadenie bolo dostatočne bezpečné. Ja viem, že to riešia príslušní odborníci a časom zistíme, že táto dramatická havária pravdepodobne bude mať svoje vyústenie do mnohých rozpráv a diskusí o tom, aké presne bezpečnostné opatrenia sa majú príjmať pri takýchto zariadeniach na voľnom mori to isté platí o živičných pieskoch v Kanade, z ktorých sa má získavať ropa. To všetko súvisí s cenou energie. Napríklad zemný plyn, ktorý je obsiahnutý v šelfoch a v pieskoch. Neviem, či máme také technológie, ktoré by bezpečne dostali tieto zdroje energie z týchto geologických vrstiev. Ale je tu mnoho ďalších otázok, pravda, pán predseda. Neviem, či dokážem na všetky odpovedať, pretože sa týkajú širokých oblastí. Čo povedať k hospodárskému riadeniu celoplanetárnemu, tak povediac? To je zaujímavá otázka. Pracujeme na globálnom celoplanetárnom hospodárskom riadení v rámci G20. G20 je pluralitná organizácia, nie je, nehovorí jedným hlasom a je to veľmi dobrá téma aj pre Európsky parlament. Skúmať, ako jednotlivé organizácie, ako VTO a ďalšie, akú úlohu majú zohrať pri budúcom hospodárskom riadení. Ja si myslím, že eh, G20 vydala istý impuls, aby sa rozbehli rokovania, ale G20 ako taká sama o sebe nevie vyriešiť všetko. Sú tam ľudia, ktorí majú mandát na rokovanie a pokusia sa vyvodiť nejaké závery z rokovaní, ale myslím si, že sa nestane to, že by z ničoho nič G20 vyprodukovala zázračné riešenie podobné e, Dauhe. Myslím si skôr, že pôjde o trojročné rokovania minimálne, pretože každý rozumie, pod hospodárskym riadením celosvetovým niečo iné. Nedajú sa vytvárať štruktúry zo dňa na deň a nesmieme takisto len tak zahodiť existujúce organizácie predtým, než budeme mať jasno v tom, ktorým smerom sa vydáme ďalej. Teraz Sri Lanka. Písal som spolu s Cathy Ashton list na Sri Lanku, kde som zvažoval predlženie obdobia, po ktoré GSP plus bolo pozastavené a toto obdobie by sa o 6, o 6 mesiacov predlžilo. Mali sme tu aj e, porovnávacie štandardy, bolo ich tam 15 nastavených a Sri Lanka mala splniť tieto štandardy do 1. júla. Nám mali dať odpoveď, či sa im to zdá realistické a ak keď bude mať odpoveď, tak sa obratím na radu. Dali sme im teda druhú šancu, aby sa vysporiadali s týmito porovnávacími ukazovateľmi alebo štandardmi a veľmi jasne zadefinovali pred prvým júlom, ako sa na to pozerajú. Takto v súčasnosti vyzerá situácia a pripomienkové konanie, konzultačné konanie prebieha so strilanskou vládou. Otázka, ktorú položil pán Deva, o z výboru pre rozvoj. Opäť musím povedať, že stojíme pred voľbou, máme právo na slobodný prejav. Na druhej strane nič nemôže zabrániť jednotlivcovi, aby čokoľvek publikoval, vyjadril sa k čomukoľvek, ale ja sa naozaj venujem so svojimi ľuďmi tejto téme. Je to záležitosť e, zásad. Nie som proti tomu, aby sa niečo takéto publikovalo. Ľudia sami sa môžu rozhodnúť, či si aj menovite želajú byť spomenutí. Ja by som e, sa nesnažil podsúvať nič, ako by sa veci mali konať, takže sa aj k tomuto vrátime neskôr. To je všetko. Ďakujem. Ja som dúfal, že o pol piatej skončíme, ale ešte stále je pred nami tretie kolo rokovaní, kde sa prihlásilo 5 rečníkov, preto musím obmedziť čas vymedzený pre rečníka. Začneme Kristianom Muscardinim za EPP. Mm, minúta a pol. Je to v poriadku? Ďakujem, pán predseda, za odpoveď o Sri Lanke. Chcem pripomenúť, že Sri Lanka v januári sa vyjadrila za prezidentské voľby a o niekoľko mesiacov neskôr za legislatívne voľby. Tak si myslím, že e, bude veľmi ťažké reagovať po tých, rýchlo po týchto ťažkých rokoch. Máme v úmysle požiadať komisiu, aby do konca tohto roku predlžila DV, aby sa krajina mohla dať do poriadku. Druhá poznámka sa týka otvorenia nových trhov. Na otvorenie nových trhov, myslím si, pán komisár, že tam je potrebné brať do úvahy aj to, čo Európsky parlament v poslednom volebnom období povedal e, k medzinárodnej úlohe malých a stredných podnikov. Ja viem, že veľmi ťažké získať nové trhy, ale vieme, že malé a stredné európske podniky nemajú možnosť pracovať na týchto trhoch. Keďže parlament sa tomu venoval, je potrebné preskúmať všetky prekažky, ktoré v skutočnosti bránia európskym malým a stredným podnikom čeliť o zvyšku sveta. No a no, aby som sa zmienila o probléme ekonomickej udržateľnosti, Nazdávame sa, že e, ekonomická a environmentálna udržateľnosť majú kráčať ruka v ruke, lebo inak dosiahneme len fiktívne zlepšenie našej situácie a vystavujeme sa riziku, že o niekoľko rokov nás postihne katastrofa. To je to, čo sa deje v Afrike. No a úplne na záver, a potom už skončím, pán predseda, myslím si, že v rámci balíčka, ktorý skúmate, sa môžeme zaoberať takisto aj problémov colníc cieľ, ako ich harmonizovať, ako bojovať proti ilegálnemu vstupu tovarov na európske trhy. E Pán Andrie Kene za EPP. Ďakujem za slovo. Ja mám otázku týkajúcu sa e, synergie medzi zahraničnou politikou a obchodom. Mám, mám konkrétnu otázku a konkrétny prípad na mysli. E, v, v zmysle postupu eh, odsúhlasovania eh, Európsky parlament bude musieť schváliť dohodu AK medzi EÚ a eh, Izraelom. Parlament to už odsúhlasil. Dopočula som sa, že Niektoré politické skupiny by chceli zmraziť túto zmluvu práve v súvislosti s kontroverznými udalosťami spred dvoch týždňov. Týka sa to zásahu ozbrojených zložiek Izraela. E, aký je váš názor? Mala by byť aká zmrazená alebo odložená e, z uvedených politických dôvodov a aké by boli dôsledky pozostavenia alebo zmrazenia tejto dohody? Po druhé, bolo by možné, že komisia a rada sa pokúsia e, aspoň provizorne uplatniť túto dohodu, e, pokiaľ by parlament zmrazil túto dohodu. Je možné to, že opakujem, e, že by rada a komisia sa pokúsili o presadenie, uplatnenie Eh, uplatnenie tejto dohody aspoň v provizornej forme, aj v prípade, že by to parlament zmrazil. Eh, eh, pán Fielner za EPP, ďakujem za slovo. Európska obchodná politika je známa mnohými aspektmi a veľmi dôležitý mechanizmus bol všetko okrem zbraní čiže ABA. A ja by som bol rád, aby do budúcnosti to e, nefungovalo tak, že všetko okrem obchodu, pokiaľ viem, e, e, hovorili ste tu o mnohých aspektoch, ale prosím, aby ste všetko nevnímali cez prizmu obchodu. Veľmi dôležitým aspektom rozmeru obchodnej e, stratégie Európa 2020 sú práve investičné aktivity. Zatiaľ sme nevideli návrh na túto tému, ale ja mám určité obavy, že členské štáty že bude snaha komisia ukončiť existenciu bilaterálnych dohôd členských štátov. Podľa mňa je dôležitejšie vytvoriť e, určitý rámec pre silnú investičnú politiku EÚ e e, treba samozrejme podporovať dobrú správe a riadenie v tretích krajinách a zároveň a presadzovať aspekty bezpečnosti. Mohli by ste sa k tomuto vyjadriť? Toto, toto je vec, ktorá mne veľmi leží na srdci. Ďakujem, pán Higgins, za GUE. Ďakujem pekne. Ja mám otázku, pán komisár. Aké chcete urobiť zmeny v obchodnej politike, v obchodnej stratégii eh, v súvislosti s plnením eh, mileniových cieľov? Eh, uvediem dve čo sa, e, e, zníženie umrtnosti detí a zbavenie sa e, chudoby. No, ja by som chcel vedieť, aká je vaša vízia, prognoza ďalšieho ekonomického vývoja, či skutočne nebude ešte ďalšia vlna krízy, ekonomickej krízy. Ďalej by som sa chcel dotknúť väzby vzťahov medzi obchodom a vývojmi na finančných trhoch. Európska komisia a e, predseda Barroso fungovali ako akýsi e, obhajcovia e, tých žralokov na finančných trhoch na úkor takých trhov, ako je grécky, portugalský a španielský. A komisia dokonca žiada, aby mzdy zamestnancov boli krátené Musíme si uvedomiť, že tí paraziti e, na finančných trhoch e, skutočne e, stiahujú miliardy zo zmienených trhov a určite, že problémy na trhu sa neriešia tým, že budeme znižovať platy a mzdy ľudí. A ďalšia otázka, prečo vyvíjate taký tlak na, Nabi, na aby uzavrela uzavrela aspoň predbežnú obchodnú dohodu, prv ako sa uzavrie e, dohoda o dohoda o európskom partnerstve e, s ostatnými africkými štátmi. Ďakujem. Ďakujem, pán komisár. E, ešte som nemal možnosť pozdraviť vás. Robím tak teraz Vítam, že komisia otvorila verejné konzultácie o budúcnosti obchodnej politiky. Uzavrie sa 28. júla tohto roku. Je to dobrá vec, dobré otázky boli položené. Všetci jednotlivci, organizácie aj inštitúcie môžu na tieto otázky odpovedať. A mám iba malú pochybnosť a síce, pokiaľ, keďže tieto dokumenty by mohli byť preložené aj do iných európskych jazykov, nielen do angličtiny, bolo by to veľmi užitočné. Podľa mňa e, koherentnosť e, obchodnej, priemyselnej, poľnohospodárskej politiky môže takisto vyvolať ďalšie otázky. Ale chcel by som spomenúť niečo, na čo často zabúdame. A síce ide o výskum, pretože veľa priemyselných odvetví E, aj máme aj niektoré veľmi otvorené trhy, kde môžeme predávať ale sú tam veľmi, e, my máme istý technologický predstih, ale dnes sa robí trans, čoraz v širšej miere transfer technológií a čím e, väčší odstup tu sme mali, ten sa stáva čoraz menším. pán komisár, vy ste zodpovedný za obchod a Myslíte si, že Európa je schopná investovať do výskumu e, toľko, koľko je potrebné, aby sme si udržali e, tento technologický predstih? Pokiaľ ide o environmentálne otázky a technológie, vy ste povedali, že nemôžeme byť príliš tvrdý, skôr pružný. A možno, že by bolo dobré ešte použiť tretie prídavné meno a síce progresívnu koncepciu, aby sme mali progresívnu koncepciu ohľadne ľudských práv a sociálnych práv. A vidíme my teraz, že e, záujmy spoločenstva, najmä v obchodnej politike, takmer zanikajú, do popredia sa dostávajú záujmy členských štátov. Čo chcete robiť, aby sa táto politika opäť vrátila do tej situácie, aby plnila záujmy spoločenstva a nie národov? A teraz vy, pán komisár, nech sa páči, zodpovedzte tieto otázky. Najskôr tu bola otázka pani Andri Kiene. In the, uh, ACA agreement. V dohode ACA nie je žiadna provizorná aplikácia, ktorá by sa predvídala. V niektorých sa, v niektorých takýchto dohodách sa ráta s tým, že sa bude provizorne uplatňovať táto dohoda, ale v tejto nie. Buď sa zmrazí, alebo sa nezmrazí, medzi tým že neexistuje, tak toto je sformulované. Pán Fielner mi položil provokačnú otázku, že či sa nezaoberáme náhodou všetkým ostatným okrem obchodovania, Rozumiem, keď hovoríme o ľudských právach, o kolektívnych právach v pracovnom práve, o individuálnych právach a tak ďalej. Samozrejme, Nielen Európsky parlament tlačí na takúto širokú agendu, ale aj rada. Nie je veľmi jednoduché rokovať s Indiou o zbraniach hromadného ničenia a Pritom je tu problém India, Spojené štáty, to je len jeden príklad. A podobné ťažkosti a úskalia nás stretávajú pri rokovaniach. Čo sa týka investícií, budúci týždeň vydá komisia oznámenie a príjme ho kolegium komisár, komisárov už ho majú na stoloch. Nemyslím si, že by prišlo k názorovým rozdielom, ale ešte sa to cel, celkom neuzavrelo. Budúci týždeň toto oznámenie, tento komunikát budete mať v rukách. Bude tu akýsi starý otec existujúcej dohody. A druhá vec je akási autorizácia alebo splnomocnenie členským štátom, ktoré môžu rokovať aj individuálne. A odvoláme sa dívame sa aj na politiku Európskej únie, to je taká časť, ktorá sa zameriava na budúcnosť, ale na takéto niečo musíme nájsť partnerov a toto veľmi závisí od členských štátov a to súvisí s otázkou pána Arifa a členskými štátmi, Myslím si, že môžeme odviesť dobrú prácu, ak sa členské štáty dohodnú, že už viac sa nebudú spoliehať na svoje jednotlivé dohody, ale že nájdu spoločnú stratégiu. Samozrejme, na to treba aj politickú rozpravu, diskusiu a tvrdo pracujeme na tom, aby sa rozbehla. Teraz k Sri Lanke. Pani Mascardini, rozumiem, čo ste sa pýtali de facto to bola aj odpoveď. Do 1. júla musíme čakať a počkáme na výsledok predlženia do konca decembra. Ale mali by reagovať. Ak nezareagujú, alebo ak nezareagujú náležitým spôsobom eh, v časovom horizonte lehote, ktorú dostali, tak potom to naozaj závisí od nich a oni môžu zareagovať rôzne a keďže ide aj o voľby, e, môžeme očakávať všeličo. Bariéry alebo prekažky prístupu na trh pre malé a stredné podniky. Vypracovali sme k tomu správu. Aj vy ste vypracovali správu. Zvažujeme túto tému, pretože je zásadnou pre európsku ekonomiku. 90 európskeho priemyslu spočíva na pleciach malých a stredných podnikov, preto by sme sa mali naozaj zamerať na tento segment a zo správy, ktorá bola už prijatá v parlamente, sa možno dozvedieť veľa. Celá harmonizácia cieľ. Nepochopil som celkom túto otázku, pretože máme celnú úniu, takže kontrolujeme veci podobným spôsobom, ale možno sú rozdiely v metodike, v tom, ako sa veci vykonávajú, neviem. Takže možno pán Šemeta by bol správnym adresátom tejto otázky, on by vedel odpovedať lepšie. Teraz pán Higgins. Nie je to poprvý raz, keď prichádzam k záveru, že máme zásadný názorový rozdiel medzi nami. Aj čo sa týka politiky ako takej, aj obchodnej politiky konkrétne. Samozrejme, to je súčasť demokracie, že takéto rozdiely existujú, takže sa e, nestiažujem na to, že máte iné názory, len vám musím zopakovať, že s vašimi názormi úplne e, nesúhlasím. Vôbec s nimi nesúhlasím, ale to nie je problém. Možno tá otázka, ktorú ste mi položili, prečo tlačíme na Namibiu, nevyvíjame žiadny mimoriadný tlak na Namíbiu, ale máme tam šialenú situáciu v Afrike s dohodami IPA. Nechcú niektoré krajiny ich podpísať, iné ich už podpísali a keď potom právny základ pre pokračovanie schém na doložkách najvyšších výhod neexistuje, tak z právneho hľadiska je to zložitá otázka. Netlačíme konkrétne len na Namibiu, ale je tu istý právny problém v celom systéme, akým fungujú EPA e dohody v Afrike. Celé mesiace už na tom pracujeme a dúfam, že dospieme k záveru transfer výsledkov výskumu a technológií do praxe to, aby sa vlastne udržal náš technologický predstih. Áno, mám o tom, aj mal som diskusie s komisárom zodpovedným za výskum, ale mňa najviac v tejto oblasti znepokojuje e, situácia ohľadne Číny a návrhy ako Energy and Innovation, Compuls compulsory certification a ja som dosť znepokojený režimami, nie len tým, že sa rozširuje technologický výskum, ale aj preto, že režim, ktorý Čína bude aplikovať v budúcich rokoch. A treba naozaj povedať, že náš výskum, ktorý sa možno takýmto spôsobom rozširuje, o tom rozhodujú spoločnosti, je ešte, e, aby teda bol prístupný aj nám samotným. Ale máme čínske výskumné strediská, my sme si nie celkom istí, či oni nebudú reexportovať výsledky tohto výskumu. Ale to je už e, téma na väčšiu diskusiu o obchodnej a priemyselnej politike Číny a to je téma, o ktorej bude treba v tomto výbore diskutovať, ale všetky témy, ktoré mám, mám ich veľa. Toto je e, téma, ktorá ma najviac znepokojuje. Ďakujem, pán komisár. Tým sme uzavreli e, našu diskusiu. Ďakujem pekne za vašu účasť a za to, že ste nám sprostredkovali vaše názory ohľadom očakávaného oznámenia komisie o, obchodnej, o stratégii obchodnej politiky EÚ v horizonte 2020. Vážení kolegovia, máme menej než dve hodiny a pritom máme 5 bodov pred nami. To znamená menej ako pol hodinka venovaná každému z nich. Takže neslobodno otáľať a Pustíme sa do bodu 12. So point 12 of our agenda, Parliament's position on... Bod 12. Stanovisko parlamentu k návrhu rozpočtu na rok 2011 po úpravách Rady. Prosím o pozornosť. Toto je prvá výmena názorov. Náš spravedajcom je Peter Šťastný za EPP. Výbor INTA e, bude predkladať stanovisko rozpočtovému výboru. Pán spravodajca nie je prítomný. Predseda vyzýva k tomu, aby ste sa utič, eh, utišili a odovzdáva slovo pánovi Kaspe, Kasparimu, aby vystúpil na miesto pána Šťastného. A ďakujem za slovo. Eh, pán Šťastný ma poprosil, aby som ho zastúpil. Ak dovolíte, Začnem tým celkovým stavom oddielu 3. Komisia navrhuje 142,6 e, e, miliardy v záväzkoch. To je navýšenie 0,8 v porovnaní s rokom 2010 a 100 miliard v platbách, to je 5,9-percentné navýšenie oproti 2010. Tieto navýšenia sú v rámci e, e, limitom a v rámci MAFu e, v záväzkoch je to úrovňa 1,2 miliardy eur, najmä v súvislosti s polnohospodárstvom a 4,4 miliardy je strop pre platby. 47 64,4 e, miliard bude nasmerovaných na e, opatrenia vytvárajúce e, pracovné miesta. No a to je samozrejme v reakcii na situáciu v, Európe postihnutej krízou. Potom je to E, čas 3A, štokholmský program, tam nastal e, náraz o 3,2 a v záväzkoch aj v platbách nárast e, cirka o 15 Potom v ďalšom okruhu 4 8,6 miliard v záväzkoch a je tam malá rezerva 17 miliónov a je tam 6-percentný náraz v MAFu a 115 miliard eur je celkové e, navýšenie e, platieb a to súvisí s dôsledkami e, krízy. Sú to požiadavky zo strany tretích strán a treba to, na to reagovať v roku 2011. 13 miliónov eur je v oblasti ICI a ICI+. Zatiaľ tento návrh nebol schválený. A potom sú to opatrenia súvisiace s banánmi a tam dojde určitým e, presunom v rámci programu DCR a takisto aj z nástroja pre civilnú obranu. V rámci prípravných aktivít chcel by som poukázať na tri projekty, biznis projektov, a potom v Tajsku, v Indii a a ďalšie e, je tiež v oblasti Číny a tieto, tieto finančné prostriedky by mali byť uvoľnené e, čo e, najskôr a verím, že bude možnosť hovoriť bližšie o týchto európskych bizných centrách. Ak hovoríme o Európskom parlamente a rozpočte Európskeho parlamentu, Domnievam sa, že je nevyhnutné zabezpečiť, aby sme mali dostatočné finančné prostriedky, aby sme dokázali zvládnuť multilaterálne väzby na úrovni VTO v rámci medziparlamentnej konferencie, v rámci riadiackej skupiny. Na to potrebujeme mať k dispozícii prostriedky. Takisto treba poukázať na to, že výbor INTA má samozrejme trošku širšie portfólie súvisiace s posilnením právomoci Európskeho parlamentu v zmysle Lisabonskej zmluvy, preto musíme zabezpečiť finančné zdroje na krytie e, požiadavek, ktoré súvisia s novými výzvami, s novými právomocami. Toľko teda e, k pripomienkám pána Petra Šťastného. Ja som to len prečítal a a samozrejme tešíme sa na úzkú spoluprácu s kolegami. Ďakujem. Sú nejaké požiadavky? Pán Arif, nech sa páči, diskutujeme. Ja by som chcel poďakovať pánovi Petrovi za prácu, ktorú odviedol a nie je pochybnosti, že to bola efektívna práca. Mám dve pripomienky. Poprvé, špecifická vec, sledovanie banánov a už sme dnes o banánoch hovorili. A na budúce tu máme uzavretie dohody VTO o obchodovaní s banánmi. E, tieto dohody by mali uspokojiť USA a americkú latinu, nechc- e, <laughs> latinskú Ameriku. Nechcem zachádzať do detajlov. A komisia vytvorila e, fond pre banány, ale tam je taký dvojnásobný problém E, tých peňazí je veľmi málo na to, aby to dokázalo reagovať na tú výzvu. To sú, lebo export banánov je pre niektoré krajiny hlavným príjmom a peniaze, ktoré sa na tento fond používajú, pochádzajú z rozvojového programu, ktoré je určité do sektorov, kde sa prejavuje niekedy cynizmus komisie, lebo to sú peniaze, ktoré boli určené na výskum, niektorých chorôb, ktoré vyplývajú z chodoby. A to sa použije na financovanie banánov. Čiže tu nie je len politická otázka, to je aj morálna otázka. Pre mňa je to nepriateľné a myslím si, že by sme o tom mali mať debatu. Potom tu máme druhú otázku, veľmi rýchlo. Už celé roky žiadame od komisie, aby nám dala detailné údaje o tom, čo sa tam robí. V oblasti obchodu dostávame čiastkové odpovede, čiastkové číselné údaje a ja si myslím, že pokiaľ ide o tieto dva body v oblasti rozpočtových otázok, tam budem ja na nich veľmi trvať a dúfam, že budeme si mať o tom možnosť vymeniť názory aj v rámci iných tém. Chce sa niekto vyjadriť k týmto témam? Pani Cecile Bilo. Ďakujem za slovo. A rada by som poďakovala spravodajcovi, ktorý tu nie je, aj ostatným poslancom za pripomienky. K tomuto prvému komentáru by som rada zdôraznila, že rozpočet je kontinuálny súvisí s predchádzajúcimi rokmi a všetky európske rozpočty sa teraz sústredujú na oživenie hospodárstva, tak ako to aj spravodajca zdôraznil, a zvýšenia sú iba v oblastiach e, okruhov 1 a 3. Čo sa týka špecifickej otázky k opatreniam s banánmi, Máme rozpočet na rok 2011 a do roku 2000, na konci roku 2009 táto dohoda už bola prijatá. Aj financuje sa v súlade s touto dohodou. Vaša ďalšia otázka, čo sa týka pomoci za obchodovanie Aid for Trade, máme výročnú správu, ktorú e, vyprodukovala komisia k tejto téme. Už sme e, vynaložili všetky finančné prostriedky. Dvojmiliardový cieľ bol splnený. Pred dvoma mesiacmi sa táto správa publikovala a tam sa jasne ukázalo, že 2 bilióny sa preinvestovali v projektoch pomoc za obchodovanie Aid for Trade. Išlo tu o zvýšenie o 36 a pre krajiny AKT, ale je treba si uvedomiť, že sú to všetko rozvojové politiky a projekty komisie, ale berieme na vedomie aj vaše pripomienky a budeme vás informovať bližšie v následujúcich diskusiách. Ďakujem za slovo. Ďakujem. Sú nejaké záverečné poznámky od pána Kaspariho? Nie sú. Preto počkáme na naše predbežné stanovisko, ktoré sa vypracuje neskôr. Prechádzame k bodu 13. Ľudské práva, sociálne a environmentálne normy v medzinárodných obchodných dohodách. Je to prvá výmena názorov Spravodajkyňou je Tokia Saifi z, zo platformy ľudovcov a dostáva slovo bez toho, že by sme už o tom ďalej sa šírili. Ďakujem, vážený pán predseda. Ešte skôr, ako začnem, chcem povedať, že pokiaľ ide o kalendár prijatia tejto správy, tak je to koherentné so správou Arlema Dezira o spoločenskej zodpovednosti podnikov, a to tak, aby sme sa tejto témy dotkli paralelne, pretože sú navzájom úzko prepojené. Chcem poďakovať aj Arlemovi Dezirovi za spoluprácu. Dnes nechcem detailne o tejto téme hovoriť, ale chcem sa dotknúť politickej dimenzie tejto správy. Ako vieme, klauzula o ľudských právach ako podmienka aplikácie sociálnych a environmentálnych noriem v obchodných rokovaniach je veľmi komplexným problémom. Na jednej strane tu máme severné krajiny, ktoré odsudzujú sociálny a environmentálny dumping zo strany niektorých vynárajúcich sa ekonomík. Na druhej strane južné krajiny podozrievajú severné krajiny, že chcú brzdiť ich ekonomický rozvoj E, dožadovaním sa aplikácie takýchto noriem a že ide vlastne o skrytý protekcionizmus. Okrem toho však je dôležité vedieť, že a zadefinovať si, čo chceme pre zajtrajšiu európsku obchodnú politiku. Obrovské požiadavky jednotného európskeho trhu v oblasti zdravia, bezpečnosti, životného prostredia a ochrany pracujúcich a spotrebiteľov poskytujú špecifický európsky model, ktorý v istom zmysle musí byť inšpiráciou na medzinárodnej úrovni, ako aj v, medzi, aj v multilaterálnych vzťahoch. Dnes e, treba pozerať na túto správu pozitívne. To znamená, že e, uvedomiť si, aké sú recipročné vzťahy na dvoch stranách, ale na druhej strane si treba všímať aj obchodné záujmy a najmä záujmy Európskej únie. Nazdávam sa, že by to mohla byť príležitosť na to, aby sme prispeli opätovnému a pozitívnemu privlastneniu si e, obchodnej politiky Európskej únie zo strany občanov a takto prispieť aj k loajálnosti výmen. E, to by sa skladalo z troch hlavných zložiek. Multilaterálna zložka, unilaterálna zložka, bilaterálna zložka. To je veľmi stručne, vážený pán e, predseda, niekoľko tém na zamyslenie. A pokiaľ ide o multi- a plurilaterálny kontext, tak tam Európska únia musí presadzovať obranu e, dôstojnej práce a ratifikovať UEWI, to je nevyhnutná konvencia Medzinárodnej organizácie práce. Tá by mala mať e, k dispozícii orgán interpretácie noriem ktorá by rešpektovala e, normy medzinárodného obchodu, ako aj iné medzinárodné normy. No a treba samozrejme e, e, pre, ošetriť aj posielanie sporných vecí VTO na Medzinárodnú organizáciu prácu. Na bilaterálnej práci je treba rozmýšľať nad podmienečnou liberalizáciou, ktorú napríklad ktorej cieľom je napríklad skrátenie kalendáru zrušenia alebo prístup na dodatočné trhy v prípade rešpektovania toho či oného a nerešpektovania toho či oného e, environmentálneho, sociálneho alebo ľudskoprávneho aspektu. Rovnako treba brať do úvahy aj krajinu a ekonomický štatút, stanoviť postupnosť, flexibilitu do požiadaviek na rešpektovanie sociálnych a environmentálnych noriem, a na jednostrannej unilaterálnej úrovni e, v reformách a v reforme SP, že sa treba lepšie sústrediť na poberateľov, ktorí e, re, rešpektovať ich úroveň rozvoja a na základe toho potom im poskytovať pomoc. Skôr ako prijímať maximalistické riešenia, si myslím, že vo všeobecnosti treba prijať politiku malých krokov vpred. Musíme zmeniť mentalitu našich komerčných partnerov, len potom sa nám podarí vytvoriť spravodlivejší medzinárodný obchod. To je veľmi stručné, pán predseda, ale pri, k prvej úvahe by som veľmi rada počula názory kolegov. Martin, SND. Ďakujem za príspevok. Slovo má pán Martin. Ďakujem za slovo aj ďakujem pani Saifi Iste súhlasíme s tým, že táto veľmi dôležitá správa pre všetky politické skupiny, aj pre tento výbor, ale kedykoľvek vstúpime do dohody o voľnom obchode, tak vždy vykonávame vyhodnotenie hospodárskeho dopadu. Ale zároveň by sme mali vykonávať vyhodnotenie ľudskoprávneho dopadu. Mali by sme posúdiť skutočný dopad dohody o voľnom obchode. A nehovorím o jednotnom jednotlivých krajinách, Kolumbia, Kolumbia napríklad, ale vezmeme si práve Kolumbiu. Vnímanie komisie, možno správne vnímanie, bolo, že pri rokovaní s Kolumbiou e, pritlačilo Kolumbiu o múr a prinútilo ju dodržiavať viac ľudské práva a iní zase interpretujú túto vec tak, že tomu bolo práve naopak, že sa zlé správanie Kolumbie potvrdilo. Myslím si, že by mal existovať istý nezávislý orgán, ktorý by mal posúdiť, čo dohoda o voľnej obchode, čo dohoda o voľnom obchode urobí, aký dopad bude mať v danej konkrétnej krajine. Neviem, či komisia by súhlasila s takýmto prístupom. Čo sa týka sociálnych a environmentálnych štandardoch v Koreji, sme trvali na tom, aby to bolo súčasťou dohodu, dohody o voľnom obchode, ale mali by sme možno trvať aj na tom, aby občianská spoločnosť mohla monitorovať, či sa dodržiavajú normy, ktoré boli dohodnuté, aby tento nástroj sa dal naozaj naozaj, naozaj využiť a naš, aby občianská spoločnosť bola našim partnerom. Čo sa týka GSP+, Plus, pani Saifi, eh, myslím, že treba veľmi jasne zadefinovať a objasniť, čo to je. GSP Plus máme aj v konvencii alebo v pakte eh, Medzinárodnej organizácie práce ale keď sa už týka realizácie v praxi aplikácie, často krajina neplní svoje záväzky, ale niekedy tým zasa trestáme iné krajiny, ktoré nemajú prístup k, ku GSP+. Myslím si, že GSP Plus by mal, mal byť použitá správne tento nástroj ako politický nástroj. GSP Plus aj dohody o voľnom obchode sa spomínajú v tejto správe a Diskutuje sa o nich aj inde v parlamente, ale nás, dohoda o nástrojoch o mučení je zasa ďalšou témou, kedy európske firmy by mali elektronicky monitorovať, blokovať údaje a rôzne metodiky používať. Údajne sa v Iráne dejú takéto praktiky. Myslím si, že európske krajiny by mali byť povinné nielen tým, že by mučiace nástroje sa nemali predávať do krajín, ktoré ich používajú na potlačenie demokratických aktivít občanov. Strana zelených. Ďakujem za slovo. Je to poprvýkrát. Hovorí pán Taylor, keď sedím vo výbore pre medzinárodný obchod, Myslím si, že tu sú veľmi konštruktívne diskusie a chcem privítať názory k tomuto dosieru z, z iných výborov. Mali by to byť záväzné opatrenia, najmä čo sa týka ľudských práv, životného prostredia a spoločenských otázok. Je totiž jasné, že dobrovoľné dodržiavanie etických noriem nie je v praxi reálne. A myslím si, že treba napraviť takýto postoj. Skupina zelených by rada videla nasledujúce opatrenia, aby sa začali v praxi realizovať. Kapitola o rozvoji trvalej udržateľnosti by mala byť záväzná a mala by byť vynutiteľná na súde. Mal by existovať mechanizmus. To isté platí pre vyhodnotenie dopadu o trvalej udržateľnosti. Ten, toto vyhodnotenie by sa malo robiť pravidelne ale zistenia takéhoto posudzovania niekedy nevedú k tomu, aby sa ďalej aplikovali pri rokovaniach. Preto treba zabezpečiť, aby plne boli zapracované do ďalších rokovaní. Čo sa týka ďalších pravidelných vyhodnocovaní dopadov dohôd o voľnom obchode, napríklad na pracovníkov, na životné prostredie, tieto by mali byť vykonávané so zapojením mimovládiek a odborov v dotknutých krajinách. A takisto odborné posudky by sa mali lepšie brať do úvahy a mali by viesť k revidovaniu chýb, ak je to potrebné. A napokon odporúčanie zvláštneho vyslanca OSN pre obchodovanie ľudské práva, teda mám na mysli správu, ktorá sa nazýva e, Protect, Respect and Remedy, chráň, rešpektuj a naprávaj. Aj táto správa by mala byť zdrojom E, zapracovania a inšpirácie. Myslím si, že komisii by bolo treba položiť nasledujúce otázky, konkrétne švedskému a španielskému predsedníctvu, ktoré vyvinuli iniciatívu na konferenciách CSA v novembri 2009. A čo sa potom ďalej stalo s touto iniciatívou? To by som sa rád spýtal komisie. A mohla by komisia sa zaangažovať do záväzných opatrení CSI, CSI. Čo sa týka dohôd o voľnom obchode, tieto by mali byť, mať v sebe zapracovaný mechanizmus na e, presadzovanie pred súdom. Komisia pripravuje nariadenie k investíciám a ja by som rád vedel, či komisia už vyvinula návrhy zaintegrovať povinnosti investovať do svojho návrhu, o ktorom hovorím. Teším sa na to, že si prečtam správu pani Sajfi a na ďalšiu rozpravu v tejto veci. Ďakujem. Vy nie ste členom tohto výboru, vítajte u nás a dúfam, že sa tu cítite dobre. Keďže nás tlačí čas, musím pokračovať a dávam slovo pánu Arifovi. Myslím si, že poslanci sú naivní, ak veria mnohým veciam, napríklad sociálnym a environmentálnym štandardom. Ja by som sa rád poďakoval pani Saifi za svoju prezentáciu, za svoju správu, ale zároveň sa obávam. Obávam sa, že je to už čosi, čo každý rok omieľame, ale Mám pocit, že parlament, aj komisia chcú zapracovať mnoho vecí do dohôd o voľnom obchode, životné prostredie, ľudské práva, spoločenské záležitosti a my jednoducho o týchto veciach diskutujeme a na druhej strane krajiny na juhu, ktoré využívajú túto istú logiku, hovoria, že európske krajiny treba ubezpečiť že keď podpisujú všetky medzinárodné záväzné dohody, musia byť v súlade s rešpektovaním ľudských práv. Treba si však uvedomiť jednu vec. Neexistuje povinnosť zo strany komisie alebo zo strany jednotlivých členských štátov EÚ implementovať to, čo na papieri podpísali. Celá táto debata o spoločenských normách, št- sociálnych štandardoch sa sústreďuje na dve veci. Či je možné vynútiť si implementáciu a či je možné, aby tieto veci boli povinné a záväzné. Ak toto dosiahneme, až potom budeme schopní vyhlásiť, že sme dosiahli progres. Možno som naivný, ale som zároveň optimista. Za EPP pán Fiejner. Ďakujem za slovo. Všeobecná poznámka. Verím, že čo sa týka úrovne dodržiavania ľudských práv, je to veľký problém a je to čosi, k čomu by sme sa mali vyjadriť. Nemyslím si však, že odpoveď je prestať obchodovať s krajinami, ktoré porušujú ľudské práva. Jednou vecou je byť utláčaný, to je zlé. Ale nie je o nič lepšie byť utláčaný a chudobný. Preto si myslím, že je dôležité využiť ľudské práva, využiť doložky o ľudských právach a sociálnych právach skôr ako mrkvu a nie ako bič. Pretože nedostatok obchodovania vytvára chudobu a chudoba nie je odpoveďou na zlepšenie ľudských práv. Ale ja som si nevzal slovo kvôli tomuto, ale kvôli niečomu inému, čo povedal David Martin. A to internet. Internet je zásadným nástrojom na podporu ľudských práv Vidíme to v Iráne, v Barme, v Číne. Je to niečo, e, čo ma veľmi znepokojuje a to, že európske firmy tak či onak pomáhajú diktátorom pri porušovaní ľudských práv a pri zakazovanie prístupu k internetu. Napríklad vo Švedsku dokonca sa ozvali hlasy proti kritickým blogom v tretej krajine a niektoré osoby e, sa dostali dokonca do väzenia za to, že vyjadrili svoje názory. A sú to teraz väzni svedomia. Ďalšia vec, Taliani vytvorili cenzorské siete na Kube. Takéto niečo je absolútne nepriateľné. Myslím si, že Spojené štáty sa vyjadrili k tejto veci a zaoberajú sa ňou viac ako my, Európania. Neviem, či poznáte americký zákon, ktorý sa nazýva GOFA a súvisí s lepším správovaním veci verejných a s internetom. Je to istý návrh, nad ktorým by sme sa aj my mohli zamyslieť ako nad inšpiráciou, či by sme nemohli mať aj v Európe legislatívu, ktorá by administratívu a spravovanie veci verejných zakorporovala do nových technológií a porozmýšľali by sme, ako sa nové technológie dajú využiť a či je možné obmedzovať slobodu ľudí na internete alebo nie. Predseda prerušuje rečníka. Ročník pokračuje. V tejto veci by sme mali robiť viac. Podľa mňa by sme sa mali naučiť niečo od Spojených štátov, pretože robia to lepšie ako my v tejto veci. Ďakujem za slovo. Pán Higgins za GUE. Realita je taká, že niektorí pravicoví členovia poslanci tohto parlamentu sú toho názoru, že ľudské práve a sociálne štandardy vôbec čo nemajú hľadať v kontexte medzinárodného obchodu. A na to poukazoval posledný rečník a e, my vieme, že e, voľný e, obchod má presadzovať takéto hodnoty a to je skutočne čosi, čo uráža bežných ľudí. Mali by sme trvať na tom, že existujú mechanizmy, ktoré slúžia na vypočutie si miestných ľudí, domorodcov, ktorí skutočne trpia e, vo svojej domovine e, pod dôsledkami obchodnej politiky EÚ a v snahe len profitovať. A tento profit sa dosahuje na úkor dodržiavania ľudských práv a musíme si uvedomiť, že Mm, sú to veci, ktoré si zasluhujú pozornosť Európskeho parlamentu, európskych inštitúcií a členských štátov. Mm, mm, nesmieme podliehať diktátu firiem, e, či v oblasti životného prostredia, či v oblasti e, miest. E, ak Európska komisia často hájí e, tieto e, záujmy podnikov. Vieme, že boli prípady pred Európskym súdnym dvorom práve v súvislosti s uznaním práv e, zamestnancov, pristahovalcov. Predrečník tu hovoril o o zodpovednosti e, firiem, sociálnej zodpovednosti firiem, napríklad v súvislosti s katastrofou v, e, Golsko, e, v Mexickom zálive. Pán komisár tu zareagoval, že ale to bola nehoda. A to je dosť arogantný postoj, dovolím si tvrdiť. Krátenie nákladov a, a snaha profitovať je za týmito dôsledkami Pozrime sa do Nilskej delty, tam tiež pôsobí e, firma e, Shell a tam, tam sú e, veľmi silné dôkazy o okresávaní ľudských práv a obchodná politika EÚ sa má snažiť o dosiahnutie nápravy aj týchto aspektov. Teraz dáme slovo komisii, pán Luis Portero. Ďakujem za slovo. Ďakujem za možnosť vyjadriť sa. Za komisiu budem sa snažiť stručne reagovať. Poprvé, komisia má veľkú snahu sledovať debatu vo vašej komisii o tejto dôležitej správe. My e, pripravujeme politiku a Európsky parlament tiež je poverený týmito politikami a všetci máme záujem na dialógu a výmene informácií s Európskym parlamentom. Komisia si želá prispieť v rámci možností práci vašej komi- vášho výboru. Po druhé, často sa hovorí, že je istý rozkol medzi hodnotami a záujmami, ale možno to nie je ten najlepší spôsob, ako situáciu opisovať. Záujmy nie sú hodnoty, hodnoty nie sú záujmy. Je potrebné, aby sme si povedali, že komisia chce najskôr brániť európske záujmy v cudzine. Ale teraz máme aj naše záujmy, vrátane ekonomických treba rešpektovať niektoré normy v niektorých krajinách. A to je práve to, čo je základom toho, čo my chceme robiť. Posledné správy, o ktorých komisia rokovala najmä s Kóreou, existujú ustanovenia takéhoto typu, aby sme sa vyhli tomu, že e, normy idú smerom nadol. A to ma vedie k istej úvahe, a síce, Kapitola, o ktorej teraz komisia rokuje, sú záväzné a potom sú tu ďalšie ustanovenia. Máme tu istú zmes ustanovení. Komisia rokuje jen o kapitolách, aj to prostredníctvom systému riešenia sporov, e, prostredníctvom nezávislých arbitrov, tak aby situáciu podrobne preskúmala. Takže to, o čom teraz komisia negociuje, je jedna vec a potom máme ďalšiu otázku, o ktorej chceme s vami diskutovať a síce aké sú riešenia, aké sankcie ekonomického charakteru môžeme uvaliť v prípade porušenia týchto predpisov. Podľa môjho názoru to je iná otázka, o ktorej môžeme diskutovať. Komisia sa nazdáva, že iné prostriedky by boli efektívnejšie. V každom prípade však existujú mechanizmy riešenia konfliktov a treba sa pozrieť potom aj na kompenzácie. Nechcem vám zbytočne kradnúť čas. Je tu ešte jedna veľmi dôležitá úvaha plnenie ustanovení, ktoré sú predmetom rokovaní. Tam všetci súhlasíme s vami. Je potrebné bdieť nad tým, aby to, čo figuruje v texte, bolo aplikované aj v praxi. A k tomu potrebujeme zbroje, zdroje nástroje, ktoré existujú na to, aby sme zabezpečili monitoring a adekvátnu aplikáciu. Je tu rovnako a sú tu ďalšie opatrenia a my sme pripravení e, prispieť do vašej debaty. Ďakujem pani Sajfi. Ďakujem, pán predseda, niekoľko stručných poznámok. Najskôr chcem kolegom poďakovať za ich príspevky a chcem upozorniť kolegov na to, že táto správa a ľudské práva, sociálne normy a environmentálne normy, e, o tom všetkom hovorí, ale nezabúdajme, že e, e, ľudské práva sú jednou témou extra, ale sú tu ešte samozrejme potom sociálne práva. Pokiaľ ide o to, čo povedal kolega Arif, samozrejme, že my tu nechceme robiť katalóg dobrých úmyslov. Buďme pragmatickí, buďme tým viac pragmatickí, čím viac si želáme pokročiť dopredu v tejto téme. Takže si myslím, že naozaj sa nemusíme hrať na naivky a hovoriť o veciach, ktoré nemôžu byť zrealizované. A ja plne súhlasím s názorom Martina k tejto dôležitej téme a dúfam, že medzi politickými skupinami dôjde ku konsenzu, pretože to potvrdzuje to, čo som ja práve povedala. Je potrebné, aby sme išli dopredu, aj keď malými krôčkami, ale aby sme neopúšťali túto tému. Ďakujem aj komisii, aj výboru za pozornosť. Ja by som vám chcel pripomenúť, že 28. E, septembra sa budeme zaoberať touto správou. Máme stanoviska z výboru ENVY a z výboru MPOL. Teraz by sme prešli na ďalší bod, je to bod číslo 14, a to sú obchodné vzťahy EÚ s Latinskou Amerikou. Ide o preskúmanie pracovného dokumentu. Spravodajcom je pán Helmut Scholz za GUE. Ako viete, bolo e, niekoľko dôležitých udalostí, ktoré sa týkali obchodných vzťahov EÚ a Latinskej do Amerikov. E, asociačná dohoda e, e, smerom na USA bola uzavretá Kolumbia, a Peru, aj s nimi to bolo uzavreté. Ďalej sa rokuje, alebo opätovne otvorili rokovanie s Mercosurom a náš výbor sledoval vývoj rokovaní a skutočne s nádejou pozeráme do budúcnosti obchodných vzťahov s Latinskou Amerikou táto správa je teda veľmi aktuálna a v tejto chvíli dám slovo Helmutovi Šolcovi, eh, aby odprezentoval svoj dokument. Ďakujem pekne. Tento výbor eh, eh, mal možnosť aj povinnosť spracovať do správy obchodné vzťahy EÚ s Latinskou Amerikou a zároveň sa vyjadriť k tomu, aké sú naše predstavy o týchto obchodných vzťahoch a pritom aj zohľadniť určité aktuálne signály. Vy ste poukázali na to, že táto, táto správa je e, veľmi aktuálna e, stretnutie vrcholových predstaviteľov e, v Madride potvrdilo význam týchto vzťahov. No a ak hovoríme o správe tohto výboru, správe EEP e, o obchodných vzťahoch, vždy by sme sa mali venovať aj vízií do budúcnosti. Tento výbor e, mal už takú prvú, prvé kolo výmeny názorov k tejto správe. Tam skutočne e, e, zaznelo viacero otázok, napríklad čo môže EÚ urobiť preto, aby sme zasadili tie ekonomické a obchodné aktivity v Latinskej Amerike do širšieho kontextu, ako zohľadniť vlastne tú kultúrnu dimenziu do obchodných eh, vzťahov. Vieme, že tu existujú určité hospodárske, ekonomické väzby medzi členskými štátmi EÚ a štátmi Latinskej Ameriky. Eh, ako eh, obchodnými vzťahami podporiť ekonomickú prosperitu v týchto štátoch a tým priamo ovplyvniť život e, ľudí tam žijúcich v pozitívnom slova zmysle. Ako prispieť k prispieť k ekonomickému rozvoju aj EÚ práve na báze partnerského obchodného vzťahu s e, štátmi Latinskej Ameriky vieme, že v tomto kontexte hovoríme o regionálnych partnerských zväzkoch. Potom sme mali aj vypočutie veľmi zaujímavé, ktoré poukázalo na odlišnosti regiónu. Hovoríme o Strednej Amerike, o krajinách Mercosuru, Anskom spoločenstve, hovoríme o už dlhodobo existujúcej dohode o voľnom obchode s Mexikom či s Čile. V tom pracovnom dokumente som sa snažil načrtnúť určité e, línie do budúcnosti to znamená, aké sú tie e, nové možnosti e, trendov vzťahov medzi EU a Latinskou Amerikou. Po druhé, snažil som sa reagovať e, na ten summit v Madride. Ďalej som sa snažil pojednať o tom, ako náš výbor môže navrhnúť e, kroky, ktoré by prispeli k ďalšiemu rozvoju, k rozprúdeniu e, širšieho obchodu medzi EÚ a týmto regiónom. A ako by sa EÚ mala zodpovednejšie postaviť k tejto problematike. máme dohody o voľnom obchode EÚ, Kolumbia, Peru a potom je tu e, regionálna dohoda smerom na Ekvador a Bolíviu. Potom vieme, že je tu problém obchodovania e, s banánmi. Potom je tu otázka štátov AKP, e, karibskej oblasti. To sú všetko aspekty, ktoré na ktoré treba pozrieť možno takými novými očami aj pri eh, dohode s Ekvadorom. No a potom som v tej správe sa snažil eh, podchytiť aj takú reflexiu, eh, pozrieť sa, čo z minulosti možno extrapolovať do budúcnosti. To sú veci, ktoré zasluhujú hm, diskusiu, je to zhrnuté do niekoľkých bodov a mohli by sme sa nimi zaoberať. Po tretie navrhujem Navrhujem, aby sme mali veľmi úzkú spoluprácu s tieňovými spravodajcami, aby sme nejak spoločne diskutovali o obsahe tejto správy, aby sme pojali čo najviac aspektov. A aby sa teda dostali do tej konečnej podoby správy nášho výboru. A po štvrté, ten, tá časová línia už na júlovom zasadnutí nášho výboru by sme mali eh, prediskutovať prvý návrh znenia a na jeseň v októbri. Snáď by sme mohli na plenárnom zasadnutí EP schváliť túto správu. Takže e, týmto e, sa chcem poďakovať za pozornosť a teším sa na ďalšiu spoluprácu v tejto veci. Ďakujem pánovi Helmutovi Šolcovi a e, tieňový spravodajca je známy. No a budeme na júlovom zasadnutí sa opätovne venovať tejto správe. Prosím členov a členky tohto výboru, aby pripomienkovali e, koncept dokumentu z pera e, pána Šolca, aby ste zareagovali na otázky, ktoré tam uviedol spravodajca. Slovo má pán Kazak zo, skupiny ALDE. Ďakujem, pán predseda, drahí kolegovia, naozaj. Myslím si, že pracovný dokument, ktorý pripravil kolega Šúc, pokrýva mnoho aspektov vzťahov s Latinskou Amerikou, aj keď presne nesúhlasím so všetkými návrhmi, ktoré sú obsiahnuté v dokumente, treba povedať, že je dosť vyčerpávajúci. Je pravda, že summit EÚ, Latinská Amerika a Karibik v Lime v roku 2008 znamenal dobrý začiatok na zadefinovanie princípov nášho strategického partnerstva s týmito krajinami a zároveň ešte chcem spomenúť niekoľko nedávnych udalostí, ako napríklad riešenie, ktoré sme navrhli ohľadne obchodovania s banánmi v rámci VTO, No i tak tu máme ešte niektoré výzvy a tie e, treba brať do úvahy. Podľa mňa je dôležité uvedomiť si, že azijské krajiny v Latinskej Amerike e, sú našimi konkurentmi a e, to zaznelo aj v dokumente pána e, Šulca. Samozrejme, oni majú viac, viac vyvážajú viac priemyselných produktov do Latinskej Ameriky. Spravodajca sa takisto zameral na miléniové ciele OSN ja osobne si myslím, že obchod by mohol uľahčiť realizáciu týchto cieľov, ale nemali by sme byť až takí kritickí v tejto smere, pokiaľ ide o dohody o voľnej obchodnej výmene. Myslím si, že práve to by mohlo byť veľmi podnetné a užitočné na dosiahnutie týchto cieľov. Pán Šulc zdôraznil rovnako negociácie E, Európska únia. Ja mám pocit, že som hovoril s komisárom de Guchtom o tom, ale mám pocit z toho, že komisár povedal, že komisia nie je veľmi ochotná zrevidovať ten mandát, ktorý má. A neviem teda, ako sa táto téma bude ďalej vyvíjať. Je tu veľa odporúčaní v pracovnom dokumente o témach, ktoré sa skôr týkajú rozvoja. A aj keď sú to dôležité témy ako prvky, týkajú sa skôr e, kompetencií výboru DV ako výboru INTA. Mm, o tom teda tiež možno diskutovať. No a potom ja rovnako si myslím, že tu je, e, treba sa vyhnúť ekonomickej závislosti, ale nedôveroval by som konštatovaniam, E, takým prenáhleným, bez toho, aby sme ich podporili e, príslušnými e, dôkazmi, lebo by to mohlo poškodiť naše vzťahy s krajinami Latinskej Ameriky. I mňa táto téma veľmi zaujíma, som pripravený v nej pokračovať, lebo si myslím, že to je veľmi dôležitá oblasť. Ďakujem, ďakujem Martin. Paolo Salba, EPP. Ďakujem, vážený pán predseda, ďakujem pánovi Šulcovi za správu. Myslím si, že je to veľmi rozumná správa, racionálna správa, ale existujú tam isté diskrepancie a k niektorým by som sa rád vyjadril. Napríklad súhlasím so spravodajcom, že obchod by mal byť ďalším nástrojom boja proti kríze, ekonomickej kríze, ktorú prežívame. A práve v tomto kontexte musíme potencovať všetky nástroje, ktoré e, presadzujú obchod. A pokiaľ ide o dohody, tak to je istý spôsob, ako exportovať naše princípy a hodnoty nielen v oblasti ľudských práv, ale aj z hľadiska environmentálneho, sanitárneho alebo sociálneho. Myslím si tiež, že obchod môže a musí byť integračným mechanizmom, Rovnako súhlasím s tým, že treba využiť všetky prostriedky, ktoré máme k dispozícii na to, aby mali, malé a stredné podniky mali rovnaké e, možnosti ako veľké. Najmä ak dávame isté možnosti krajinám v tretích regiónoch. Vzťahy s týmito krajinami sú asymetrické, pokiaľ ide o e, export, ale prehlbenie obchodných vzťahov chce zredukovať túto nerovnováhu a vieme, že aj v tretich krajinách existujú produktívnejšie sektory. Pokiaľ ide o vzťahy s anským spoločenstvom, konkrétne s Kolumbiou a s Peru, o sú tu obchody, e, sú tu dohody, ktoré sú akýmsi rozšírením na ostatné krajiny anského spoločenstva inštitúciánskeho spoločenstva existujú a sú akýmsi základom našich vzťahov s Latinskou Amerikou a s jej touto časťou. Mm, myslím si, že my by sme mali nadviazať užšie vzťahy s dvoma krajinami, ktoré chcú ísť ďalej. Ale vidíme, že Ekvádor to v budúcnosti, v blízkej budúcnosti urobí tiež. A pokiaľ ide o Bolíviu, zdá sa, že táto krajina z politických dôvodov sa rozhodla nebrať do úvahy tento klub, ale nemá právo brzdiť ostatné krajiny. Práve v tom spočíva tá diskrepancia. Takže naše vzťahy by sa mali nie že nezastavovať, ale mali by pokračovať dopredu. Pokiaľ ide o Mercosur, úprimne si myslím, že by sme sa mali o to pokúsiť. Musíme bojovať o vyváženú dohodu, ktorá by bola na úžitok všetkým zúčastneným stranám Mercosuru aj EÚ. A ja súhlasím, že Európsky parlament musí byť úzko e, zapojený do týchto negociácií. Treba si uvedomiť, že to bude dohoda, ktorú podpíše Európska únia. No a tu by som skončil. Ďakujem. Emily Menendez. Ďakujem, pán predseda. Ja chcem samozrejme poblahoželať eh, pánovi Šolcovi. A hneď na úvod musím povedať, že zdieľam tú všeobecnú filozofiu, ktorú on navrhuje a takisto zdieľam jeho pocity a chcem sa k tomu pripojiť. Je tam veľa spoločných bodov, ale sú aj niektoré body, s ktorými nesúhlasím, tie spomeniem, ale samozrejme aby som nebol príliš zdlhavý. Už od začiatku chcem povedať, prečo a ako nemôžem súhlasiť a kto môže súhlasiť, kto nemôže súhlasiť s tým, keď pán Šulc hovorí, že Latinská Amerika si musí zvýšiť blahobyt cez obchod. S tým treba súhlasiť alebo distribuovať zisky z obchodu spravodlivo. To je imperatív. Samozrejme, treba s tým súhlasiť alebo ako nesúhlasiť s tým, čo hovorí, že bilaterálny e, pokrok nemôže e, partnerov e, povzbudzovať k tomu, aby zanechali bilaterálne vzťahy. Samozrejme, veď to tu už bolo povedané, že bilaterálne ciele nemôžu byť opustené v prospech multilaterálnej myšlienky Samozrejme, že takisto treba súhlasiť s tým, že je potrebné podpísať dohodu z dohy v okamihu, keď môže e, poskytnúť nástroje na redukciu e, chudoby v Južnej a Latinskej Amerike. Takže k tomu gratulujem. V každom prípade však rozvoj, a to tu chcem teraz spresniť, keď on tam trvá na rozvoji a nie len na obchode, tu chcem pripomenúť, že my musíme diferencovať stupeň rozvoja krajín ako napríklad Brazília a Bolívia. My tam nemôžeme dať jednoducho znamienko rovná sa. My musíme si uvedomiť, že v rozvoji medzi týmito dvoma krajinami je veľký rozdiel. Našťastie EÚ už dosť prispieva k téme rozvoja vlastnou rozvojovou pomocou, ako aj E, systéma Air Trade. A možno, že by bolo užitočné zdvojnásobiť úsilie e, ohľadne pomoci, ktorú e, ponúka EÚ. A sú tu tri body, s ktorými teda nesúhlasím s pánom Šolcom a s niektorými inými. Začnem tou najpalčivejšou témou, ktorú spomenul kolega Salva, ale zájdem ďalej. Samozrejme, že ja nemôžem akceptovať tézu, že medzi Bolíviou, že kým Bolívia nestiahne žiadosť, alebo lepšie povedané, kým súdny dvor anského e, spoločenstva neodpovie na žiadosť Bolívie, tak tie multilaterálne e, dohody musia byť zmrazené. Samozrejme, my nemôžeme sa stať zajadcami, rukojemníkmi týchto rozhodnutí, ale chcem e, nadviazať na to, čo povedal kolega Salva. Máme e, správy o tom, že Bolívia pravdepodobne stiahne, stiahne túto žiadosť e, z, zo súdneho dvoru. A navyše boli manifestácie a komisia prečasom dostala o tom správu v tom zmysle, že Bolívia nechce byť menej ako Ekvádor a chce podpísať dohodu pre rozvoj. Takže pozor na tieto dva body. Banány. A to veľmi stručne. Takisto je dokázané, že sú garancie. Pokiaľ ide o AKT, je tu ten, e, ten slávny balíček Banana Company Measures, ktoré dávajú e, dostatočné garancie v tomto smere. No a posledný, tretí bod, Mercosur nielen komisia vyjadrila, ale aj pán de Gucht, že mandát sa nezmení aj napriek desiatim rokom a ja si myslím, že je logické, aby sme to udržali aj vzhľadom na zmeny, ku ktorým došlo. A myslím si, že my môžeme požiadať o dopadovú štúdiu, ako ako Mercosur e, sa správa. No ale keďže nie som pán de Hucht, e, tu nás mi, keď by som chcel ešte veľa čo povedať. Je to prvá výmena názorov k pracovnom dokumente. Budú ďalšie príležitosti, napríklad na stretnutí v júli, vyjadriť sa k tejto téme. Teraz je čas, aby sme si vypočuli komisiu. Dávam slovo Matiasovi Jorgensovi. Stručne prosím. Ďakujem za slovo, pán predseda. Stručné poznámky z našej strany. Vítame záujem Európskeho parlamentu, ktorý preukazuje v Latinskej Amerike. Európsky parlament dlho podporoval užšie zväzky s Latinskou Amerikou i v minulosti a vítame, že pokračuje v tomto záujme. Celkovo sa nám páči mnoho z obsahových prvkov tejto správy. Konvergencia medzi celkovým vyznením našej politiky a myšlienkami a námetmi zo správy. Menovite musíme obchod a jeho liberalizáciu, investovanie a ich, jeho liberalizáciu podporiť a to z hľadiska európskych záujmov. Nerobíme tomu tak izolovanie, táto politika je zasadená do širšieho rámca Latinskej Ameriky, sociálna kohézia, regionálna integrácia a trvalo udržateľný rozvoj a v neposlednom rade aj rozvojové ciele tisícročia. Preto neuzatvárame jednoduché dohody o voľnom obchode, ale aj asociačné dohody, ktoré okrem obchodného pilieru ešte prispievajú k stabilite, pretože tu je aj pilier, sú to aj ostatné piliere, ktoré držia celú stavbu. Potrebujeme ponuku z oboch strán, ktorá bude férová, takýto prístup preferujeme. Progresívna liberalizácia, tu sú viaceré možnosti a opatrenia, ktoré sa týkajú spolupráce, napríklad posilňovania inštitucionálnej kapacity pri exportovaní tovarov do EÚ, alebo program ako je L-Invest, ktorý pomáha malým a stredným podnikom v Latinskej Amerike, podnikom z Európy. A napokon jedna pripomienka Možno, že sa tu odlišujeme v názoroch a týka sa Bolívie. Súhlasíme s názorom, že proces, ktorý Bolívia zostáva v anskom spoločenstve vo svojich interných záležitostiach, nie je ten najideálnejší. Ani my sa nestotožňujeme s týmto postojom, ale Bolívia patrí k najväčším príjemcom rozvojovej pomoci v Latinskej Amerike. A čo si k Mercosuru, spravodajca navrhuje, aby sme e, smernicu o rokovaní e, novelizovali. Nevidíme to ako niečo nevyhnutné. Nevyjednávame v izolovaní, v izolácii Budeme s vami spolupracovať v budúcnosti presne tak, ako sme spolupracovali v minulosti, takže aj keď usmernenia smernice k rokovaniu nejdeme novelizovať, vždy vás budeme brať do úvahy ako partnerom a pri napredovaní v rokovaniach sa budeme o to snažiť čo najpriaznivejším e, spôsobom pre vás. Zároveň si dôverujeme navzájom, pán predseda, že politiky ktoré sú vytýčené, sú v duchu samitu EÚ Latinská Amerika v máji. Teraz si vypočujeme znovu pána Šolca, záverečné poznámky. Hoci sa tu objavili aj nesúznejúce námety. Pán Šolc hovorí, že sa pokusí byť stručný, zareagujem na mnohé aj súhlasné, aj nesúhlasné témy, ktoré tu zazneli. Myslím si, že keď hovoríme o obchodných vzťahoch takýmto spôsobom, treba pripustiť, že hovoríme o konkrétnostiach a v rámci posledných týždňov a mesiacov som mal šancu navštíviť dotknuté krajiny v tomto regióne a zhovaral som sa s ľuďmi, ktorých priamo ovplyvňuje medzinárodný obchod a ich očakávania z obchodných vzťahov, ktoré rozvíja Európska únia, sú vysoké. A zároveň sprevádzajú tieto očakávania aj isté obavy. Obavy, že Európska únia ako veľká hospodárska veľmoc sa bude síce zaujímať o rozvoj spomenutých krajín, ale že ich môže istým spôsobom aj ohroziť, pretože obchod by mal byť výmenou medzi partnermi na tej istej úrovni. Partnermi mal byť niekto, kto by mal byť rovnoprávnym partnerom. Preto len spomínam strachy aj očakávania, obavy aj očakávania. Konkrétne spomínam záležitosť Mercosuru. Brazília je dnes krajinou, ktorá je plná protirečení a Európska únia by nemala brať do úvahy svoje vlastné očakávania ani by nemala diktovať, s akými regiónmi si máme vymieňať obchodné produkty. Musíme vedieť, zareagovať na nové výzvy, ako Európska únia, aj voči tretím krajinám, dôveryhodným spôsobom vytváraním partnerstiev. Myslím si, že to nám poskytne pôdu pre organizovanie vecí. Veľmi sa mi páčila výmena názorov medzi pánom komisárom de Guchtom, ktorý predostrel dlhodobú stratégiu obchodných vzťahov a konštruktívnu perspektívu, pretože sme nemali šancu zapracovať tieto strategické kvality do našich vyhliadok, ako riadiť náš obchod s Latinskou Amerikou. A iba krátko, pretože sa tu spomenula aj dohoda o banánoch. Áno, musíme si prediskutovať aj predbežnú správu, ktorá sa vypracovala, a potom aj záverečnú správu. Hovoril som aj s výrobcami, producentmi banánov, aj s organizáciami, ktoré sa zaoberajú obchodovaním s banánmi, aj s malými, aj s veľkými. Nebol to len Ekvádor. Všetky krajiny sa veľmi jasne vyjadrili, že je to pre nich otázka života a smrti. Ak by mali prístup na európsky trh, je to pre nich otázka života a smrti. A preto musíme byť veľmi citliví k tejto téme. Aj komisia by mala, aj krajiny EÚ, k tomu, ako zorganizovať toto obchodovanie a nie ako sa stavať proti sebe vo svojich vlastných obchodných záujmoch. Treba vybudovať tento vzťah, aby obchodovanie s banánmi bežalo hladko a aby bolo zasadené do širokého rámca. Nie je to len o Kolumbii, Ekvádore, krajina HKT. Máme tu aj VTO a vzťahy v rámci VTO, aj nariadenia v rámci VTO a myslím si, že to je tam je potreba na rozmýšľanie na to, ako uzavrieť konkrétne obchodné dohody. Ja som veľmi optimistický, keď úzky partnery, keď partnery úzko spolu spolupracujú a keď sa príjmajú nové impulzy obchodným vzťahom. Ďakujem za slovo. Počkáme si na návrh správy a teda na našu júlovú schôdzu. Prechádzame k bodu 15. Opäť dôležitá téma rokovania o dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Indiou. Výmena názorov. Ide tu o obchodovanie aj so službami, aj s obchodnými produktmi. Toto rokovanie začalo v roku 2007. Zatiaľ bolo niekoľko kôl rokovaní. To posledné sa konalo v Dili v januári tohto roka. India, ako viete, je veľmi obchodným, dôležitým obchodným partnerom EÚ a začína byť svetovou veľmocou. Má obyvateľstvo vyše tisíc miliónov ľudí a stabilný ekonomický rast a tak je jednou z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich ekonomík vo svete. Po vyjednávaniach, ktoré sme úzko monitorovali, si myslím, že je na čase vymeniť si názory na to, v akom stave sú rokovania o dohode o voľnom obchode a teraz dávam slovo komisii Ignáciovi Garciovi. Vítajte u nás ešte raz, máte slovo. Ďakujem pekne za slovo. Je mi potešením eh, mať možnosť eh, vám podať eh, aktuálne informácie o stave rokovaní s Indiou. Ako ste správne poznamenali, eh, môže eh, ísť o veľmi dôležitú dohodu o voľnom obchode pre EÚ, pokiaľ sa nám podarí uzavrieť túto dohodu s Indiou, ktorá je veľmi komplexná a ambiciózna, tak by sme tým dokázali ťažiť z veľmi hodnotného trhu, ktorý doposiaľ vykazoval silné prvky protekcionizmu. A vstupujeme e, v tejto fáze do tej kritickej a záverečnej časti jednaní Ehm, ešte stále je niekoľko ehm, zásadných otázok, ktoré ostali nedoriešené. Môžem však konštatovať, že India pristupuje k týmto rokovaniam veľmi aktívne, uvedomuje si, že ak chce takúto dohodu o voľnom obchode z EÚ, tak musí byť pripravená na ehm, za, niekoľko zásadných politických rozhodnutí a e, e, skutočne tak aj činí. Nechcem v tejto chvíli vám prezentovať všetky zložitosti tohto e, rokovania, ale chcem poukázať na tri kľúčové okruhy, kľúčové z hľadiska zdarného uzavretia dohody. Prvý okruh, tarifná politika. India predložila e, prv svoj prvotný e, návrh e, ohľadom tarifov, ktorá eliminuje clá v prípade 90 tovarových položiek, ale to nestačí podľa nás. India predovšetkým musí e, zlepšiť e, svoju ponuku v niekoľkých kľúčových priemyselných sektoroch, textilný priemysel, automobilový, strojársky priemysel, e, víno, liehoviny a niektoré polnohospodárske produkty my sme už avizovali indickej protistrane, že ak chceme pokročiť v rokovaní, tak musí ešte niečo ponúknuť. A predpokladáme, že musíme byť pripravení na to, že aj z našej strany e, bude treba urobiť nejaké ústupky v tej celnej politike a e, Druhá, druhý dôležitý okruh je okruh služieb. E, India je veľmi aktívna v rámci rokovaní v Ženeve. India je e, preslávená svojou e, čulou obchodnou politikou v oblasti služieb a očakávame, že vo vzťahu ku nám India pôjde trošku ďalej, než tomu bolo pri prvotnom návrhu ponuky služieb. Ide o oblasť maloobchodu, ide o oblasť poštových služieb a ďalšie oblasti. Treba však si uvedomiť, že pokiaľ urobí India nejaký ťah vpred v tejto oblasti, musíme a sa jej za to tiež niečím revanšovať. Ide tu skutočne o poskytovanie služieb e, zo strany e, odborných e, pracovníkov. Nemáme na mysli nejaké migračné toky z Indie, naopak máme na mysli poskytovanie určitých odborných služieb zo strany indických odborníkov, ktorí však zostanú v Indii. No a ďalší okruh, e, e, politicky veľmi dôležitý, je vlastne okruh e, zaobstarávania, verejného zaobstarávania a to je skutočne jedna z ťažiskových otázok. India zatiaľ jej vyjednávací tým nemá mandát vyjednávať v tejto oblasti, ale pre nás je to kľúčový aspekt a predpokladáme, že v najbližších mesiacoch India e, príjme niekoľko e, zásadných politických rozhodnutí v tých troch okruhoch. E, nechcem byť prorokom, ale vieme si, že v tej oblasti obchodu a trvalo udržateľného rozvoja že to je otázka, ktorá nám skutočne veľmi leží na srdci. Myslím si, že od tejto chvíle do horizontu oktobra, keď sa chystá byť summit predstaviteľov EÚ a Indie. V medzičase e, sa samozrejme budeme usilovať nájsť možnosti dosiahnutia určitého kompromisu. E, pokiaľ sa nám podarí vyriešiť tie otvorené otázky v tých troch okruhoch do oktobra možno s nádejou očakávať záverečnú fázu rokovaní a uzavretie dohody čo najskôr po e, oktobrovom samite. Samozrejme, to predstavuje veľmi intenzívne e, rokovania e, zo strany EÚ a na úrovni Indického ministerstva obchodu. Nachádzame sa teda v kritickom bode e, e, rokovaní. Samozrejme veľmi rád si vypočujem stanovisko zástupcov EP e a aj podnety v tomto zmysle. Ďakujem. Chcem sa vám poďakovať, hovorí predsedajúci. Pán Graham Watson, ktorý je predsedom delegácie EU-India, takže vítam ho v našich radoch a Predpokladám, že sa bude chcieť vyjadriť. Je tomu tak? Ďakujem e, pekne, pán predsedajúci. E, e, poprvýkrát som mal možnosť zúčastniť sa rokovania vášho výboru v tom mojom novom mandáte. Vypočul som si aj E, jednanie k bodu 13, to je správa pani Saifi. Odznelo tam, že zrejme v EP by mala byť taká hĺbková diskusia o tom, ako naložiť s takouto dohodou. Pán Higgins poukázal na sociálne, environmentálne normy ale musíme si uvedomiť, že treba diferencovať medzi krajinami, ktoré majú autokratické režimy a krajinami, ktoré majú demokratický režim. Toho dobrým príkladom je India. India má dvojpercentný podiel na mm, mm, trhu EÚ a, a náš podiel je 17 a E, je zrejme, že je v záujme oboch zmluvných strán, aby rozšírili tieto podiely a preto by bolo dobré chopiť sa príležitosti príležitosti e, presadenia sa na trhu Indie. A nám to, via, e, e, nám to zrejme aj viac leží na srdci než zo strany Indie. Ale na základe doterajších jednaní s indickými zástupcami a ministrami majú záujem o obchodné e, zmluvu, ale e, e, nechcú riešiť nič iné ako obchodné otázky. Samozrejme sú pripravení hovoriť o iných otázkach, ale na iných fórach, nie v rámci obchodnej dohody. Tým sa dostávame do takej situácie buď alebo buď nemáme žiadnu dohodu a tým pripravíme našich občanov a indických občanov o prínosy tejto dohody, alebo e, môžeme mať dohodu, ale zasadenú e, ktorá je obchodná a potom osobite sa prejednávajú veci e, ohľadom občianských, sociálnych a environmentálnych záležitostiach. A to sú veci, ktoré nás oprávnene majú zaujímať. Musíme si položiť teda otázku, či by bolo lepšie uvažovať o týchto o otázkach v diskusiách, ktoré sú paralelné popri, popri tejto obchodnej dohode, alebo či si sa budeme domnievať, že tá obchodná dohoda nám ako si otvorí dvierka aj k riešeniu iných iných otázok. Musíme si uvedomiť, že 28 štátov eh, Indie eh, eh, má často odlišné názory a my sa usilujeme o vlastne zvrátenie do doterajšej situácie. Tá, tá posledná dohoda s Indiou je z roku 86. No a Vzhľadom na to, že tieto kolorokovanie z Dohy zatiaľ skončilo ako neúspešné, tak e, e, zrejme sa javí najschodnejšia cesta e, je zaujímať sa o dohodu o voľnom obchode. Keď som bol v Indii, som sa stretil, stretol s oponentami dohody o voľnom obchode. Mali totiž obavy z dôsledkov dopadov takejto dohody na zamestnanosť a asi nikto e, e, nebude popierať to, že pokiaľ otvoríte svoje trhy, tak vedie to k určitej e, reštrukturalizácii, k preskupovaniu. Čo sa týka liekov, tam sú tiež veľké obavy. A India veľmi špecificky špecificky konštatovala, že e, skutočne nemalo by sa táto dohoda týkať alebo mať dosah na niektoré e, lieky a liečiva. E, ja nespochybňujem to, že každá dohoda o voľnom obchode je sprevádzaná určitými ťažkosťami, Nesmieme e, podceňovať potenciál e, voľného trhu. Sily voľného trhu majú úžasnú schopnosť pozdvihnúť ľudí z chudoby. E, v 80. rokoch som nazbieral veľa skúseností skúsenosti z Číny na ich východnom pobreží a vysoký komisár E, vysoká komisárka, ktorá je teraz v Indii, tak e, vlastne naznačila, že mohli, mohlo by e, dôjsť k uzavretiu dohody. Ďakujem pekne. A teraz dáme priestor diskusii, či je predmetom záujmy predmetom záujmu aj ochrana duševného vlastníctva a zabezpečenie geografických označení. E, keď som minulý rok bol na ostrove Goa, bolo mi po, ponúknuté portské, vyrobené v Indii. No a urobil som si taký prieskum a zistil som, že všetky hlavné druhy liehovín, ktoré považujeme za európske, sú vyrábané v Indii. Takže chcel by som vedieť, či komisia e, zvažuje zahrnúť do tejto dohody aj ochranu duševného vlastníctva a geografické označenia. Teraz má slovo e, zástupca SAD. Ja som sa nechcel prihlásiť, ale potom, keď ste spomenuli portské z Indie, zaujalo ma to, pretože Možno indické víno sa stane výrazom, ktoré bude mať dvojitý význam, keď si to lepšie premyslíme. Čo sa teda dialo v tejto delegácii? Hovoril som s členmi delegácie aj z iných výborov, aj z výboru INTA. A chcel som spomenúť jednu vec. Bol som poprvý raz v Indii, ale už aj predtým som si prečítal správy, ako to tam bolo v minulosti. A bol som naozaj prekvapený prekvapený, že Lisabonská zmluva ovplyvnila to, ako prijali delegáciu Európskeho parlamentu tentokrát v Indii. Naozaj sa to líšilo od toho, ako ju prijali minule. Myslím, že parlamentná delegácia je pre nás zaujímavý spôsob spolupráce, aj obchodnej spolupráce Ale chcel by som spomenúť aj ďalšiu vec, ktorú si treba uvedomiť, keď obchodujeme s Indiou. Mám osobný pocit, že India nie je chudobnou krajinou. India je skôr krajinou mnohých chudobných ľudí, ale zároveň ich úplného protikladu. Boli sme na miestach, kde nebolo ani stopy po chudobných a asi sa to dosť líšilo od toho, ako si ľudia Indiu predstavujú. Ale teraz už k obchodným dohodám. Úplne súhlasím s pánom Watsonom, že naše naprotivky v Indii boli neochotní hovoriť o veciach, ktoré sa týkali životného prostredia alebo sociálnych otázok. Myslím si však, a mnohí kolegovia z mojej skupiny zdieľajú môj názor, že musíme nájsť nejaký spôsob, možno nie prepájať obchodné dohody so životným prostredím a všetkými ďalšími aspektmi, ale skôr nájsť spôsob, ako chceme my mať nastavené systémy, keď importujeme, exportujeme. Nechceme tovary, ktoré vyrábajú deti v Indii, chceme tovary, ktoré sa vyrábajú tak, že sa rešpektuje to, čo rešpektujeme my, európske hodnoty. A komisiu by som požiadal, apeloval by som na komisiu, aby nezabúdala na tieto veci, pretože hoci viem, že to je veľmi ťažké, ale ak sa veľmi ak sa úplne zabudne na tieto veci, myslím si, že mnohí kolegovia, možno nie väčšina, ale iste mnohí, e, budú naozaj mať svoje pochybnosti o takejto dohode a to by asi nebolo najkonštruktívnejšie. Mohli by ste skrátiť svoj príspevok, prosí predseda takmer končím, chcem spomenúť ešte jednu vec. Keď hovoríme o clách, poprosil by som komisiu, aby e, nezabúdali, a teraz sa vraciam k tomu prvému, čo som hovoril, aby nezabúdali na clá týkajúce sa vína. Trh s vínom v Indii je e, veľmi e, konkurencieschopný, a, ale zároveň je tam úzky výber a exportéry vína z Európy majú eminentný záujem sa dostať na tento trh. Ďakujem za slovo. Teraz má slovo pán Kazák zo skupiny ALDE. Ďakujem, pán predseda, budem veľmi stručný. S veľkým záujmom som si vypočul, čo tu bolo povedané o postup týchto rokovaní, o postupe týchto rokovaní, aj ako aj to, čo povedal kolega Watson, ktorý je šéfom delegácie EU India v Európskom parlamente. Ja som tam tak cítil, alebo sa mi tak zdá, ako keby tam bol taký ľahký rozdiel medzi tým, čo očakávame a čo dúfame, že nám táto dohoda prinesie. Pán Watson spomenul, že indická čas bola e, do istej miery dosť e, neprístupná, pokiaľ ide o rokovanie o niektorých aspektoch, ktoré sú mimo oblasti obchodu to znamená environmentálne, sociálne a ďalšie aspekty, ľudské práva, práva pracujúcich a tak ďalej. A dokonca povedal, že keď, keď sa hýbe indická strana, musíme byť pripravení hýbať sa aj my. Takže ja si myslím, že v komisii eh, vládne istý optimizmus, pokiaľ ide o pokrok v rokovaniach. A čítal som článok, podľa ktorého komisár de Hucht už vyjadril svoju víziu, že dohoda by mala byť uzatvorená v oktobri počas samitu EU-India. Chcel by som vedieť, čo sa skrýva za týmto skrytým optimizmom. Sú tam už dostatočne presvedčivé informácie, ktoré vy ste už dostali od Indie ohľadne e, tejto témy, ktorá ma ako poslanca zaujíma. Najmä myslím na generické lieky. Ako všetci dobre vieme, je tam veľa pochybností a obáv, nielen zo strany asociácií indických, ale takisto aj spoločnosť Lekári bez hraníc tam majú obavy. Môžete nás naozaj ubezpečiť, že táto dohoda nebude mať negatívny dopad na obchod s generickými liekmi? Ďakujem. Um, Budem stručný, ale chcem veľmi dôležitú vec spomenúť a potom drobnosť. Tá veľká vec je nasledujúca. India zdedila od Britov dosť dobrý systém železníc, právny štát a tak ďalej ale takisto importovali fabiansky socializmus. A dôsledok toho bola uzavretá ekonomika, uzavreté hospodárstvo. Podľa štatistík, dokonca aj Graham Hodson, ktorý všetko vie, možno nevie to, že v 60. rokoch podľa štatistík exportovanie z britskej kolónie Hongkongu, kde žilo vtedy 4 milióny ľudí, bolo vyššie než exportovanie vývoz z Indie, kde žije miliarda ľudí. A to preto, že India mala uzavreté hospodárstvo a vyrábala také tovary, ktoré neboli obchodovateľné na svetovom trhu. O tom som vôbec nechcel hovoriť. Nehru a jeho rodina importovali fabianský socializmus z Británie v 48. To som chcel zdôrazniť. Dúfam, že som sa teraz vyjadril už jasne. Toto bol ten veľký, tá veľká voc. A teraz chcem povedať, že detská práca, problémy s životným prostredím vyplývajú z tohoto uzavretého systému hospodárstva. Keď sa chceme pohnúť ďalej z takéhoto stavu, Indovia e, sa, si musia uvedomiť, že si to kazia sami. A teraz tá drobnosť, čo som chcel spomenúť. Môj vážený kolega David Martin zvyčajne využíva túto príležitosť hovoriť o týchto veciach pri týchto príležitostiach. A teraz tu máme aj pána Grahama Watsona, ale ja by som v mene všetkých britských poslancov vyjadril e, vážne obavy, vážne obavy, že povinnosti, ktoré sa týkajú škótskej whisky, budú uvoľnené ako súčasť tejto obchodnej dohody a chcem počuť od komisie jeho vyjadrenie ku škótskej whisky, ako to môže dopadnúť. Pán Nietan Dan má slovo z ALDE. Ja som členom delegácie, pán predseda, práve preto som prišiel. Prvá vec. Myslím si, že je najmä v našom záujme aj v záujme Indie dohodnúť sa. Sme dve najväčšie demokratické regióny sveta a máme veľa vecí spoločného. Bola by tragédia, keby sme sa neboli schopní zhodnúť. To je, to je najhlavnejší princíp. Ako Graham, aj ďalší kolegovia, aj účastníci delegácie spomenuli, rozdiely sú v tom, keď tento parlament bude ratifikovať túto zmluvu, môžeme povedať áno alebo nie. Odkedy platí Lisabonská zmluva, máme veľké právomoci. Vážení členovia poslanci tohto, tejto snemovne hovoria o ľudských právach a ďalších zásadných veciach, ktoré nie sú obchodnej povahy a vieme si predstaviť, koľko bude doplňujúci a pozmeňujúci návrhov rozpravy, ktoré budú hovoriť, že Indovia nedodržujú ľudské práca, práva a tak ďalej. Graham jasne povedal, a má pravdu, že skutočným problémom je to, že Indovia nepríjmú to, čo im ponúkame a potom sa dostaneme do zlej situácie. Oni sú veľmi hrdý národ. Tisíce rokov histórie majú za sebou pred tým, než vôbec Európa existovala a podľa mňa bola najfascinujúcejšia časť e, našej delegácie, keď sme išli autobusom do dediny, ktorá získala e, grant od EÚ a na základe toho deti ne, už tam nepracujú a deti chodia do školy. Boli sme veľmi pohnutí, citovo pohnutí. To bol veľmi úspešný dopad európskych peňazí, ale je tam 100 tisíc iných dedín v okolí, kde deti stále pracujú, pretože nie je možné e, všetky, do všetkých dať európske peniaze. Je pravda hovoriť o fabianskom socializme a uzavretej ekonomike, ale detská, detská práca je staršia, má za sebou tisícročnú históriu a my ju nemôžeme eliminovať len tak, aj keď dáme doložku do obchodnej dohody. Detská práca nezmizne a môj záverečná poznámka, dúfam, že komisia počúva. E, chcem povedať jednu príhodu. Na jednom stretnutí sme stretli právnika protistrany. Pra, e, predseda upozorňuje, aby skrátil rečník prejav. Rečník prosí o ďalšiu minútku. Môžem dokončiť vetu? Ďakujem hovorí rečník. A tento právnik veľmi inteligentne povedal, vy, Európania, nemusíte dávať doložky o ľudských právach do do zmluv, iba trvajte na znení, kde sa bude hovoriť, aby India vyžadovala dodržiavanie svojej vlastnej legislatívy, pretože už v legislatíve v Indii je zakázaná detská práca, my to jednoducho nedodržiavame. Takže stačí, keď takéto znenie pripravíme a bude to v poriadku. Ďakujeme za slovo, pán Winkler z IPP. Ďakujem za slovo, pán predseda. Nemohol som odolať a zareagujem na pozorovanie eh, členov delegácie do Indie. Mali sme naozaj silné názory a ja som tam bol, mali sme osobné skúsenosti, ktoré rezonujú. India je ekonomikou, ktorá naozaj donedávna bola uzavretým hospodárstvom, ale teraz sa už otvára a otvára sa rýchlosťou, ktorú, ktorú si možno niektorí čo sú zodpovední za rozhodnutia v Európe, ani nevšimli. India je jednou z tých ekonomík, globálnych celosvetových ekonomík, ktoré vykazujú taký rast, ktorým im môžeme len závidieť. Myslím si, že je v najlepšom záujme občanov Indie a občanov EÚ, aby sme uzaverali dohodu o voľnom obchode, pretože bude výhodná aj pre Indov, aj pre Európanov. Myslím si, že vyjednávači z komisie, ktorí rokujú s Indiou, by si mali uvedomiť, že komplexná dohoda by nemala mať priveľa výnimiek. A ak tam výnimky budú, také, ktorým je ťažké sa vyhnúť, tak takéto výnimky by mali mať jasne vymedzené lehoty, do ktorých sa ukončia tieto výnimky a napokon si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme všetky aspekty indického hospodárstva a indickej spoločnosti videli jasne. Nemali by sme zabúdať, že hovoríme o tisícročiach civilizácie, o kultúre, ktorá je stará tisíc rokov, o náboženskom prostredí a dúfam, že naše úsilia sa sústredia na lepšie porozumenie Indii a nie na posudzovanie a odsudzovanie Indov. Ďakujem za slovo. Ďakujem. Je už štvrť na sedem, takže nepríjmem ďalšie žiadosti o slovo a slovo dám pánu Helmanovi Šolcovi, aby uzavrel túto rozpravu. Ďakujem, pán predseda. Nebudem súťažiť s poznámkami, ktoré tu odznievali, ale súhlasím s tým, že makroekonomické záležitosti v tejto dohode sú obrovskou šancou aj výzvou a to si treba uvedomiť. Pri tejto dohode o voľnej obchode sa musíme zaoberať ekologickými vecami, ľudskými právami, aj detskou prácou, len vymenovávam všetky tie aspekty, ktoré treba vziať do úvahy. Ale Dovolte mi zdôrazniť e, z hľadiska tohto výboru dve veci, o ktorých sme už hovorili vo vzťahu s inými dohodami, v súvislosti s inými dohodami. Už sme hovorili o dohode o voľnom obchode s Koreou a pokiaľ som informovaný, článok 36 návrhu tejto dohody obsahuje znenie o opatreniach pre ISPs, kde nebudú žiadne informácie prenášané a s Koreou je táto záležitosť rozdiskutovaná. Mám pocit, že to nie je seriózne takéto veci zavádzať. Mne sa lepšie páči transparentnosť. Po druhé, spomenuli sme už generika. Chcem k tomu dodať len toľko, že ak India je najdôležitejším výrobcom generik generických liekov, tak potom exkluzivita dát pri nových patentoch znamená, že nebudú mať ľudia prístup k novým vyvinutým liekom a toto takisto nie je akceptovateľné pre Európsky parlament. Chcel by som po tretie spomenúť, keď sa spomeniem na Latinskú Ameriku, keď sme riešili voľné, dohody o voľnom obchode tam, v Mexiku a výsledky pre e, výsledky dopady na poľnohospodárske produkty, najmä na mlieko z dohody o voľnom obchode. Obávam sa, že takéto, takýto scenár by mohol viesť tomu, že by sme veľmi uškodili indickému poľnohospodárstvu a tým im nejako nepomôžeme a neudržíme trvalú udržateľnosť Indie. A tento sektor je naozaj veľmi dôležitý pre takúto obrovskú krajinu. Ďakujem. Prepačte, že som usekol ďalších rečníkov. Žiaľ, už nemáme e, veľa času. Asi, asi bude treba e, hlbšie o tom hovoriť na budúce, takže skutočne len niekoľko minút vám dávam na reakciu. Ďakujem pekne. Ja sa pokúsim byť veľmi stručný. Začnem s tými s tými e, geografickými označeniami. Áno, to je jeden e, z kľúčových, z kľúčo, jedna z kľúčových otázok. Chceme, aby India uznávala ochranu geografických označení, ale to samozrejme znamená reciprocitu ochranu indických geografických označení Eh, označení víno, liehoviny, to je jedno, eh, to je okruh, ktorý je výsostne eh, prioritný. Tá tarifná politika v tejto oblasti, ktorú má India, musí zaznamenať zmeny, teda venujeme pozornosť, intenzívnu pozornosť tomuto okruhu. Ďalej hovorili sme aj o otázke prístupu k k generikám, liekom a liečivám. My vieme, že existuje e, dokument e, komisie, je verejne dostupný a tam práve pojednávame o tejto otázke kde vlastne pojednávame aj o práve, o, o práve Indie, e, ako si obmedzovať obchod a predaj generík, teda ako som hovoril, tento dokument, tento list existuje, môžete sa s ním oboznámiť. Venoval som sa o otázke poskytovateľov internetových služieb. V každom prípade eh, to, čo robí India v tejto oblasti, je v rozpore s európskou legislatívou. Ale venujeme tomu pozornosť a eh, ešte k tým otázkam eh, environmentálnych noriem, sociálnych noriem. Určite to bude veľmi náročná diskusia. Vždy a vždy zdôrazňujeme našim indickým proťažkom, prečo je táto vec veľmi dôležitá pre EÚ, čo sa tým sleduje, že skutočne nejde o nejaké, o nejaké skryté obchodné bariéry. Verím, že konečnom dôsledku India a EÚ nájdu nejaké riešenie. Bude si to zna- žiadať zapojenie kreatívnych síl obidvoch zmluvných strán, ale verím v to, že existuje riešenie. No a ešte sa dotknem oktobra. Október je ten termín, kedy chceme dosiahnuť politickú dohodu. Ak do októbra, do termínu samitu nenájdeme určité politické rozuzlenie tých kritických otázok. Pochybujem, že sa nám to podarí rozuzliť po oktobri. Tým nenaznačujem, že v oktobri by sme podpisovali dohodu, ale je to taký milník v rámci rokovaní a e, bude teda snaha, pokiaľ bude teda tam tá politická vôľa pomaly dopracovať sa k uzavretiu e, dohody a pokiaľ sa to podarí, to uzavriete, tak určite táto dohoda bude veľmi osožná pre zúčastnených. Ďakujem pekne. No a ešte máme bod 16 nášho programu a to sú nástroje na ochranu obchodu. To je dôležitý bod. Prosím o pozornosť. Tí, ktorí odchádzajú, tak Postupujte rýchlo a nerušte ostatných. William Dartmouth, could you William Dartmouth, mohli by ste prosím Okay. So again, this, uh, the next topic is trade. Teda ďalšia téma sú nástroje na ochranu obchodu. Posledne sme hovorili o tejto otázke pred 7 mesiacmi. Preberali sme nástroje na ochranu obchodu OSN. Medzičase sa objavilo niekoľko prípadov, napríklad prípad konania voči Číne a komisia ohlasila pokračovanie v eh, rokovaní ohľadom regulačného mechanizmu v tejto oblasti, takže eh, bolo by dobre zistiť, či sa eh, postúpilo v rámci reformy TDI, teda nástroj na ochranu obchodu. Máme tu pána Stefana Pipere, ktorý je riaditeľom služby mm, komisie, ktorá sa zaoberá nástrojmi ochrany obchodu a týmto mu odovzdávam slovo na nejakých 80 minút. a uvedie nás do problematiky, po ktorej bude nasledovať diskusie. Ďakujem, pán Morera. Ak som vás správne pochopil, tak chcete, aby som urobil taký všeobecný komentár, alebo chcete aj niektoré špecifické prípady a niektoré inštitucionálne otázky? Takže ja vám môžem odpovedať v tomto poradí. Poprvé, Nazdávame sa, že ak chceme adekvátne predpisy v tejto oblasti, tak musíme chcieť, aby boli aj aplikované, pretože ekonomické ťažkosti, ktoré sa vyskytli nedávno, nám ukázali, že to je správny prístup. To znamená, že treba aplikovať adekvátne a umiernene pravidlá. A už sme vyjadrili isté obavy pred niekoľkými rokmi, pred rokom, E, sme mali veľa takýchto prípadov. My sme veľmi podrobne sledovali prípady a napriek tomu neprišiel nejaký veľký príval napriek mnohým obavám. E, my sme nad tým veľa rozmýšľali a zdá sa nám, že skutočno, že tento nástroj E, obchodnej ochrany, ak sa dobre používa, tak sa môžeme vyhnúť dumpingu na trhoch a negatívnemu dopadu na medzinárodný obchod. Takže veľmi pozitívne posolstvo v prospech existencie systému, ktorý by mal byť solidný a mal by disponovať nástrojmi obchodnej ochrany. To je veľmi zaujímavé na ceste k liberalizácii, čiže to je pozitívne posolstvo, ktoré vám tu môžeme odovzdať. E, veľa sme trvali na kvalite toho, čo robíme. Bola to dôležitá téma a my sme na vnútornej úrovni spustili dôležitý program, ktorého cieľom bolo stabilizovať kvalitu našich aktivít, posilniť ich koherentnosť a bdieť nad tým, aby v tejto oblasti Európska Únia bola v oblasti obchodných partnerov považovaná za nasledovania hodný príklad. My sme teda na tom trvali a konštatujeme teraz, že naši partneri sa veľmi zaujímajú o príklad Európskej únie a snažia sa aplikovať túto politiku adekvátnym spôsobom. Takže to je toľko na úvod. Položili ste veľmi konkrétne otázky, hovorili ste o niektorých konkrétnych prípadoch, o systemických otázkach. Máme tu jeden prípad v súčasnosti, Ide o subvencie v Čínskej ľudovej republike. No a to sa, tam sa veci teda naozaj veľmi nezmenili, nedošlo k zmene politiky a ak došlo k jednotlivým prípadom a ak e, priemysel sa snaží hľadať, dá si tú námahu, že hľadá subvencie a dá dôkazy o tom, že existujú takéto subvencie, tak tam môžeme potom otvoriť procedúru. A ten posledný prípad vyvolal isté otázky, niektoré problémy s našimi čínskymi partnermi, ale teraz je táto skutočnosť uznaná, treba adekvátne vykonať vyšetrovanie a vyvodiť závery na základe tohto vyšetrovania. Druhá otázka ktorú, ktorá bola položená, sa týkala obuvy. A aby sme si trošku občerstvili pamäť, mali sme e, predlženie opatrení na 5, o 15 mesiacov. Skonštatovali sme, že Čína reagovala na e, predlženie týchto opatrení. Prekvapilo nás to a teraz sme radi, keď môžeme konštatovať, že Čína prechádza tými mechanizmami predbežného riešenia e, konfliktov a ak nie je spokojná, tak sa môže obrátiť na Ženevu. My máme plný dôvery a uvidíme, čo prinesie procedúra v Ženeve. V každom prípade sme zastávali naše pozície. A sme si istí, že sme vyhrali a že ich vyhráme. A nakoniec vyhrali sme všetky spory v Luxemburgu, vždy sme vyhrali. A myslím si, že v tom budeme pokračovať. Bola to takisto otázka o analýze trhovej ekonomiky, pokiaľ ide o Čínu. My pokračujeme v dialógu, v analýzach, sledujeme isté kritériá a postupne sa rozhodujeme čiste na odbornej báze. Spolupráca s Čínou je dobrá. V súčasnosti sa sústredujeme na účtovné aspekty. Ako všetci dobre viete, účtovníctvo je nevyhnutné E, pri analýzach, pretože je dôležité, aby naše analýzy vychádzali z dôveryhodných účtov a potom chceme pripraviť štúdiu aj vďaka príspevku Číny a tieto štúdie by sa mali týkať zákonov, účtovných pravidel v Číne, výsledky by mali prísť na jeseň a potom budeme s tým hovoriť, o tom hovoriť s našimi čínskymi partnermi. Uvidíme, či sa tam niečo pohlo dopredu alebo či bude nejaký vývoj v budúcnosti. reforma nástrojov obchodnej ochrany, my sme nechali bokom e, istú vec, ktorá sa týka Európskej únie, pretože je zúčastnenou stranou, a to nielen kvôli situácii v Ženeve, o tom, že sa o týchto pravidlách bude hovoriť v Ženeve, ale my ešte nevieme, aký bude budúci rámec. Takže komisia sa nazdala, že by bolo rozumné a vhodné odložiť túto diskusiu. My sme samozrejme nestali so založenými rukami. My máme pravidlá, ktoré treba aplikovať. A ako som už povedal, Pracujeme na aplikácii pravidiel, vylepšovaní noriem, ktoré mm, ohľadne aplikácií noriem a to sa samozrejme týka aj politiky, najmä v oblasti konkurencie, ale neobmedzujeme sa len na to. Máme program riadenia kvality a chceme dosiahnuť čo najlepšie praktiky e, v priemysle, výrobné, servis, Takže je to naozaj veľký program, ktorý treba preskúmať. Treba preskúmať všetko, čo robíme a spôsob, ako komunikujeme. A ak si budete želať, tak potom neskôr vám môžem urobiť detailnejšiu prezentáciu všetkých týchto bodov. Pokiaľ ide o rozhodovací proces, o nástrojoch obchodnej ochrany, po vstupe do platnosti Lisabonskej stratégie a pokiaľ ide o participáciu parlamentu, tam sú veci jasné. Komisia vás kontaktovala, pán Moreira, a vysvetlila vám stanoviska a myslím si, že veci budú v budúcich mesiacoch ešte jasnejšie. Ďakujem, som pripravený odpovedať na vaše otázky. Veľmi pekne ďakujem za toto vysvetlenie a informácie